Um, Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlím sa, že máme trochu meškanie. Myslím si, že dnes ráno bola doprava trochu zlá. Ľudia mali problémy, takže ďakujem za trpezlivosť. Zahajujem schôdzu a predtým, než e, prejdeme prvom bodu, tak e, pán Colbert, Corbett má e, faktickú pripomienku v zmysle 3. odseku pravidla 163 rokovacieho poriadku parlament e, rozhodol, že začneme bodom o Brexite, kde, bude, kde budú rečníci na zozname len z rád e, lídrov politických skupín. Ale toto má určité dôsledky, pani predsednička, pretože si vypočujeme tri britské hlasy v tejto diskusii a každý z nich bude z rád tých, ktorí podporujú Brexit. Parlament si nevypočuje ani jeden britský hlas z rad tých, ktorí sú proti Brexitu a podľa posledných prieskumov tie, tento hlas, ktorý je proti, Brexit, pardon, proti Brexitu, by eh, zastupoval názor väčšinovej britskej populácie. Thank you, uh, Mr. Corbett. Ďakujeme, pán Korbit. Zapísal som si, čo hovoríte. Toto bolo rozhodnutie politických skupín takýto formát rozhodli oni, takže ja som samozrejme na milosť politickým skupinám, ale zapísala som si vašu poznámku. Prejdeme teraz k prvému bodu. Máme tu vyhlásenie Rady a komisie ohľadom odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a na úvod diskusie dostane e, slovo štátna sekretárka pani Ed Stadler za radu. Ďakujem pani predsednička, vážení poslanci. Vážený pán hlavný negociátor, pán Barnier, dámy a páni, Európska rada eh, schválila dohodu o odchode Spojeného kráľovstva eh, z Európskej únie a potom Európska rada vyzvala Komisiu Európskej parlament a radu, aby podnikli príslušné kroky, aby sa zaručilo, že táto dohoda bude môcť vstúpiť do platnosti 30. marca 2019. Európska rada taktiež schválila politické vyhlásenie, ktoré stanovuje rámec pre budúce vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom a pri tejto príležitosti odhodlanie Európskej únie mať čo najúžšie partnerstvo so Spojeným kráľovstvom v budúcnosti bolo stanovené v súlade s týmto vyhlásením a tento výsledok by nebol býval možný bez zaangažovanosti a odhodlanosti pána Barniera a jeho týmu Európska rada by im chcela e, vzdať e, úctu. A taktiež je tu zdieľaná zodpovednosť 27 členských štátov a európskej inštitúcií. A pri tejto príležitosti by som chcela vyjadriť e, svoje, svoju úctu k práci Európskeho parlamentu a taktiež predovšetkým skupine, radiece skupine pre e, Brexit. Rada sa snaží, ako len môže, aby sa jej podarilo dohodnúť a podpísať príslušný dokument v nadchádzajúcich týždňoch, aby taktiež parlament si mohol odviesť e, svoju prácu ešte pred marcom 2019. Ďakujem. Teraz bude hovoriť hlavný negociátor pre Brexit Michel Barnier. Vítame vás tu a máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani e, štátna zastupkynia, páni, dámy poslanci, dobrý deň, všetkých vás zdravím. Som vám vďačný, že mám príležitosť sa tu vyjadriť v mene Európskej komisie Chcel by som ospravedlniť pána Jean-Claude Junckera, ktorý je na Gen 20. Je to za, ťažká situácia, je 17 mesiacov po začiatku rokovaní, ktoré som mal tú čest viesť e, s dôverou pána Junckera, pána predsedu Junckera a podporou celej Európskej komisie. Ako ste, pani štátna tajomčka povedali v nedelu, Európska rada schválila náš návrh vystúpenia, taktiež schválil politické vyhlásenie, v ktorom sa určuje rámec našich budúcich vzťahov. V tejto fáze by som sa chcel poďakovať rade a predsedovi, pánovi Donaldovi Tuskovi, jeho týmu a všetkými predsedníctvami, s ktorými sa nám spolupracovalo veľmi dobre. Dnes je to rakúske predsedníctvo, ale je to aj Bulharsko, Estonsko a Malta. No a ešte v nadchádzajúcich mesiacoch budeme spolupracovať s Rumúnskom. Takže sme rokovali a tie rokovania sú ukončené. A teraz je, na čase, aby britský parlament, e, Európsky parlament a rada tieto e, texty ratifikovali. Vzhľadom na náročné podmienky rokovaní a vzhľadom na extrémnu komplexnosť všetkých tém máme na stole návrh a táto dohoda je jediná najlepšia možná. Tuto prvú veľkú etapu sme spoločne zvládli a z našej strany, z európskej strany to bolo vďaka silnej jednote 27 členských štátov a všetkých inštitúcií. Pani e, predsednička, tá dohoda a politické vyhlásenie e, stoja na štyroch e, rezolúciách a vďačia za to, že existujú aj vašemu, vaše naozaj intenzívnej pozornosti, chceli sme zastupovať občanov, to bola vaša priorita, aj na priorita, chceli sme za, e, zachovať e, nerozdielnosť štyroch slobod, e, samostatnosť rozhodovania Európskej únie a ďalšie faktory. Tieto dva dokumenty sme vypracovali spoločne počas tohto procesu. Pani predsednička, e, sa chcem prostredníctvom vás poďakovať predsedovi Tajanimu a ešte osobne sa chcem poďakovať Guy Ferhofštátovi, ktorý bol koordinátor ktorý bol koordinátorom vášho výboru pre e, Brexit. A chcem sa poďakovať všetkým členom skupiny Brexit Steering Group, Danuta Ubner, Elmar Brock, Roberto Galtieri, Gabriela Simer, Filip Lamberts, ktorí s ich týmami sa tomu venovali, chcem sa poďakovať aj ním, sledovali naozaj každodenné e, rokovania na úrovni tejto skupiny. Ďakujem aj predsedovi skupiny, predsedovi komisie a Cecílii Wikström. Chcem sa im poďakovať, aj keď si, sme si vedomi toho, že nie sme ešte na konci dlhej cesty, ktorá bude ďalej ťažká. Tá, tá nedelná dohoda je výsledkom metódy, ktorú sme si zvolili spoločne, spolu s vami. Upravili sme veci, dali sme ich ustanili sme istý poriadok, začali sme tým, čo bolo logické, takže sme najprv vyriešili dohodu o vystúpení, aby sme ďalej mohli riešiť budúce vzťahy s Spojeným kráľovstvom Niektoré otázky, ktoré sú stále prioritné pre váš parlament, sme vždy riešili. Sú to práva občanov, mier a stabilita v Írsku a finančné, finančná regulácia. Dámy a páni, už od začiatku sme pracovali absolútne transparentne a s plnou dôverou. A budeme v tom pokračovať. Táto metóda nám umožnila vyjasniť si výzvy každej jednej témy, dokázať si, či to bolo možné alebo nie, e, či je možné zachovať základné hodnoty EÚ. Už od samého začiatku sme vysvetľovali, ako sa dopracovať k tomu, e, aby sme mohli rešpektovať tieto zásady a zároveň zohľadňovať e, červené línie, ktoré oficiálne zverejnilo Spojené kráľovstvo. A na záver sa nám podarilo nájsť kompromis. No a ten rámec, ktorý sme si nastavili, aby sme dosiahli stabilitu a predvidateľnosť týchto rokovaní, tak, ten, e, tak potom v rámci toho nikto nemôže byť prekvapený obsahom našej dohody. Dámy a páni, možno by v tomto e, štádiu bolo dôležité pripomenúť, že Európska únia si neželala Brexit. Až do dnešného dňa nikto mi nemohol ukázať pridanú hodnotu Brexitu, avšak rešpektujeme hlasovanie, ktoré bolo demokratické a zvrchované britských občanov. Takže tak, ako britská vláda žiadala, sme spustili tento proces, aby to bol riadený výstup. Tie dva dokumenty, na ktorých sme sa zhodli v nedelu, umožnia obmedziť negatívne dopady Brexitu na obidvoch stranách, ale najmä teda ide o tých 27 členských štátov EÚ. Dohoda o vystúpení prináša právnu istotu všetkým osobám, podnikom, ktoré sa obávajú e, britského rozhodnutia opustiť EÚ. 4,5 milióna osôb, európskych občanov, ktorí žijú e, v Británii, týka sa to teda nich a týka sa to britských občanov, ktorí žijú v EÚ. Obyvatelia a podnik prvky e, Nor- Severného Írska, ktorí sa podielajú na sociálnom a hospodárskom rozmere spolupráce východu, pardon, severu a juhu. Tých sa to týka. Potom ten backstop, na ktorom sme sa zhodli, aby sme sa vyhli opätovnému zavedeniu fyzickej hranice v Írsku a aby sme ochránili e, trh, tv, tv, tvory in, súčasť dohody. Bez tohto backstopu by sme sa na e, dohode o vystúpení nezhodli. Ďalej, univerzity, podniky, ktoré sú financované z európskej, európskeho rozpočtu a patria tam aj britské univerzity či laboratória alebo poľnohospodári, ktorí profitujú z SPP, a ktorí by mali byť chránení, pokiaľ ide o, o, o duchovné vlastníctvo, ako aj o regionálne e, značky ochrany. Toto všetko, pokiaľ sú napríklad lokalizované v kráľovstve, toto sú sektory a ľudia, kvôli ktorým sme museli opätovne zaviesť istotu tam, kde Brexit spôsobil neistotu. Tá dohoda je naozaj hutná, ale je to precízny právny, komplexný, kompletný text. Pokiaľ ide o politické vyhlásenie, tak v tom sa určuje rámec, na základe ktorého budeme čo najskôr rokovať o našich budúcich vzťahoch. V rámci týchto rokovaní, dámy a páni, poslanci, Európska únia bude aj naďalej brániť svoje záujmy a uplatňovať presne tie isté princípy v rokovaní, ktoré sa otvorí, Európska únia a váš rokovujúci budú mať ten istý prístup. Nikdy e, nepristúpime k agresivite, nikdy sme nemali žiadne takéto e, tendencie o pomstu, nikdy sme nemali e, na mysli nejaký trest budeme so Spojeným štá- eh, pardon, kráľovstvom naďalej spolupracovať a nie proti ním, pretože chceme vystavať toto budúce partnerstvo. Chceme e, prejaviť úctu, ktorú si takáto veľká krajina zaslúži, ktorá zostane naďalej našim partnerom, našim spojencom. Pokiaľ ide o tie budúce vzťahy, tak pravda je taká, že eh, Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu a jednotný trh, ale to nemôže byť status quo do budúcnosti. A my e, to musíme e, podnikom vysvetliť, aby sa na to pripravili. Práve našim spoločným zájmom je naštartovať ambiciozne partnerstvo o tovaroch, službách, o digitálnej sfére, mobilite, doprave, verejnom obstarávaní, energetike, vnútornej bezpečnosti a samozrejme aj zahraničnej politiky, aby sme dosiahli stabilitu nášho kontinentu, pretože táto krajina bude aj naďalej aktívna na e, Rade pre bezpečnosť OSN, e, bude aktívna v oblasti dopravy, e, pardon, obrany a tak ďalej. A čím bude toto partnerstvo ambicioznejšie, tým budeme pozornejšie sa pozerať na, e, na to, ako si nastavíme vzťahy. Takže pokiaľ budeme konkretizovať toto politické vyhlásenie vo všetkých rozmeroch, tak ak dovolíte, by som chcel povedať, že partnerstvo so Spojeným kráľovstvom bude počtom, počtom e, tém v spolupráci e, zatiaľ jedinečné, významné. Ako viete, pripravujeme sa a budeme pripravení otvoriť rokovania o budúcich vzťahoch, ako náhle Spojené kráľovstvo preberie štatút tretej krajiny. Je to rozhodujúca e- etapa, ktorá nás ešte čaká. Je to ratifikácia dohody o vystúpení a Teraz je na každom, aby sa zhostil svojej zodpovednosti. Britskí poslanci v nadchádzajúcom týždni sa vyjadria k tejto dohode a k textu politického vyhlásenia a budú o tom hlasovať a na základe toho hlasovania sa vyvinie budúcnosť ich krajiny a my e, to budeme musieť rešpektovať. Ja budem rešpektovať E, túto demokratickú diskusiu v Spojenom kráľovstve. Na druhej strane e, je tu ratifikácia Európskeho parlamentu, ktorý bol úzko napojený a ktorý nadalej bude úzko napojený na každú jednu etapu rokovaní a ktorý bude mať, že vy budete mať posledné slovo. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu dôveru, pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem vám za pozornosť. Thank you. Ďakujeme, pán Barnier. Teraz prechádzame k rečníkom mene parlamentu. Koordinátor pre Brexit, pán Ferhofstadt. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcel privítať alebo uvítať dohodu o odchode a politické vyhlásenie. Myslím si, že sa dá rozhodne dnes povedať, že Oba tieto dokumenty vychádzajú z princípov Európskej únie a síce integrita jednotného trhu, to znamená štyri slobody, ktoré podporujú náš jednotný trh. A taktiež je tu schopnosť Európskej únie sa autonómnym spôsobom rozhodovať. To je ten druhý princíp. Ale čo je dôležité v tejto diskusii, je to, že boli do úvahy zobraté ďalšie dva prvky. Po prvé, samozrejme, neprekročiteľné hranice, stanoviská britskej vlády, potom, čo sa rozhodla ukončiť členstvo v EÚ. A druhá vec, ktorá je súčasťou týchto dohôd, je to niečo, čo je často nesprávne chápané to je dohoda z Veľkou piatku z roku 1988. E, Európska únia nie je priamou e, stranou z tejto dohody, ale takáto dohoda bola možná len medzi dvomi členmi Európskej únie a podľa mňa sa tým ukazuje, že Európska únia je práve o tomto, o zmiere, o ukončení násilia, o miery. A Výsledkom tohto všetkého je dohoda o odchode a myslím si, že je to najlepšia dohoda, aká bola možná, vzhľadom na tie tri prvky, ktoré som práve popísal. A chcel by som vám pogratulovať, pán Michel Barnier osobne. Nie je to prvýkrát, čo vám gratulujem, pretože ste odvedli úplne úžasnú prácu v spolupráci s Európskym parlamentom a s riadiacou skupinou pre Brexit a taktiež tým pádom môžem pogratulovať aj všetkým členom riadiacej skupiny pre Brexit za dobrú spoluprácu naprieč politickými skupinami. Myslím si, že to išlo veľmi dobre. Čo sa týka toho výsledku Michel, tak ten výsledok eh, je trojaký. Po prvé sa tam minimalizuje mm, minimalizujú negatívne dôsledky pre obe strany, čo týka predovšetkým hospodárskych aspektov. Umožní sa tým odchod Spojeného kráľovstva načasovanie harmonogramu 3 až 5 rokov, aby sa uzavrali rokovania ohľadom budúceho vzťahu. Druhý aspekt, že sa vyhneme tvrdej hranici medzi Severným Írskom a Írskom, že sa zaručí e, dohoda z Veľkého piatku a mier. A tretia vec, to bola naša hlavná priorita, hlavná priorita Európskeho parlamentu, a že to síce, že sa budú dodržiavať a zaručovať práva európskych občanov, že náš parlament a naši negociátori v tomto zmysle veľmi zlepšili text a predtým, než začne v Európskom parlamente postup udelovania súhlasu, tak od britského parlamentu musíme dostať dostatočné záruky vo vzťahu k dodržiavaniu práv európskych občanov. Takže Myslím si, že táto dohoda, toto politické vyhlásenie nám poviadru, poskytujú možnosť v budúcnosti vytvoriť veľmi úzky vzťah medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. A ako ste videli v týchto dvoch dokumentoch, je to v podstate taká asociačná dohoda, ako Európsky parlament od prvého dňa navrhoval. A prečo asociačná dohoda? Mm, s ktorou súhlasila aj britská vláda. No už preto, že bude uplatňovaná potom, čo bude schválená na európskej úrovni dočasným spôsobom. Potom príde ratifikácia zo strany členských štátov, tak aby sme sa vyhli také komplexnosti ako napríklad obsahuje náš vzťah so Švajčiarskom, pretože tam nemáme jednu dohodu, ale celú škálu. Riediaca skupina pre Brexit spoločne s celým Európskym parlamentom pani predsednička bude naďalej eh, dohliadať na dohodu o odchode, na náš budúci vzťah. Bude to súčasť postupu udelovania, udelenia súhlasu a taktiež budeme veľmi dohľadať na to, ako bude fungovať tzv. spoločný výbor. Pán Verhofstadt, kolegovia, ja som predsednička, takže ja budem každému hovoriť, e, ako dlho má hovoriť. Ďakujem, že ma chcete usmerniť, ale rešpektujte predsedničku. Uf, pani predsednička, už budem končiť posledný odsek. Parlament v tomto zmysle teda bude dbať na fungovanie spoločného výboru a rozhodnutia, ktoré bude robiť tento spoločný výbor, budú musieť byť legitimné a to budeme dohliadať a budú musieť e, dostať vždy aj e, súhlas parlamentu a myslím si, že sa nakoniec zhodneme, dohodneme aj s radou. Myslím si, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie je zlyhaním všetkých, aj EÚ, aj Spojeného kráľovstva. V nedelu, už sme to povedali, bol to smutný deň pre nás, pre všetkých. Takže dúfajme, že v blízkej budúcnosti príde nová generácia, ktorá sa rozhodne vrátiť do veľkej európskej politickej rodiny. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferhovsta, teraz pán Brok. Pani predsednička, pani predsednička rady, kolegovia a kolegyne, Brexit je e, zlá e, záležitosť, je zlá pre obe strany, pre Spojené kráľovstvo aj pre Európsku úniu, ale je horšia pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre nás je zlá. A preto nedela, ako povedal Giefer Hosta, ktorému ďakujem, povedal správne, že nedela bola smutným dňom. Ale vzhľadom na rokovania Michela Barniera, jeho týmu a jeho eh, dobrú informovanosť a jeho trpezlivosť, vďaka tomuto sa nám podarilo eh, spísať dohodu, ktorú máme pred sebou a musíme povedať, že Spojené kráľovstvo je úplne rozdelené. Krajina je rozdelená, vláda je rozdelená, opozícia je rozdelená. A toto Európska únia, ktorá tzv. už má končiť, tá bola jednotná. 27 členských štátov, aj parlament, aj rada, aj komisia. Táto Európska únia má veľkú šancu. Toto dokázali rokovania o Brexite. Máme veľké šance do budúcnosti. A Včera sa jasne vyjadrila e, Národná banka Anglická, že e, budú pre Veľkú Britániu veľké škody, čo sa týka napríklad rastu. To budú väčšie škody, než e, Británia zažila v roku 2008. Povedala to Anglická banka včera. Môže si tu pán Faráž hovoriť, čo chce, môže ďalej klamať, na skutočnosti to nič nezmení. A musíme si ale uvedomiť, že toto znamená, parlament s tým bude súhlasiť, že už nebudú žiadne ďalšie rokovania. Toto je tá finálna dohoda, už žiadna ďalšia nebude. Nebude sa tu niečo odmietať a potom zase rokovať a bude sa nejaká ďalšia dohoda. Nie, táto dohoda je tá posledná. Tu máte pred sebou, musíte ju prijať, pretože sa o nej dlho rokovalo. Z tohto dôvodu musí byť jasné, že dohoda o odchode z EÚ je podmienkou pre e, tie prechodné pravidlá ale pokiaľ by neprišla e, takáto dohoda o odchode, tak žiadne e, dočasné pravidla by neboli. To si myslím, že vám dlho nebolo jasné. To by bol koniec. Takže myslím si, touto dohodou je treba jasne dať najavo, že čo sa týka tých, ktorí chcú zostať, pokiaľ e, by ju odmietli, tak by tým veľmi riskovali. Ja si myslím, že to by bol veľmi riskantný podnik. Z bezpečnostných dôvodov minimalizácie škôd by ste mali prijať túto dohodu. Takže apelujem na obe strany, aj na tých, čo chcú zostať, tých, čo chcú odísť. A zistili sme, že prídu dočasné pravidlá, ktoré zaručia práva európskych občanov, ktorí sa spoliehajú na Európsku úniu pri svojom životnom plánovaní, že tam nebude tvrdá hranica v Írsku, ktorá mala katastrofické dopady na životy ľudí. A taktiež sme dohodli na poistke, ktorá vstúpi do platnosti v priebehu toho prechodného obdobia a medzi tým sa bude rokovať. A cieľom poistky je, aby nakoniec sa vôbec nemusela uplatniť Takže dúfam, že sa to nebude zneužívať v rámci diskusí s Veľkou Britániou a myslím si, že v budúcnosti, čo sa týka našich vzťahov, je našim spoločným záujmom minimalizovať škody a byť konštruktívny a snažiť sa nájsť riešenia. Veľká Británia nechce colnú úniu, pretože chce vlastné obchodné dohody, nechce byť na vnútornom trhu, pretože nechce štyri slobody, ale Všetko, čo je ináč možné, tak to chceme umožniť. Budem mať dohodu, ktorá bude veľmi ďaleko siahla. Teresa May má pravdu, povedala na jar, že čím bližšie bude mať vzájomné štandardy, čím budú rovnakejšie podmienky, tak tým lepší bude prístup na trh. Toto by sme si mali uvedomiť a snažiť sa aj príslušným spôsobom teda minimalizovať škody. Ale mali by sme jasne povedať, že táto partnerská dohoda, ktorú inicioval Európsky parlament, že je to, že tam bude aj obchodná dohoda, ale sú tam ďalej aspekty týkajúce sa bezpečnosti. Toto je v, v záujme oboch strán. Boj proti terorizmu Potrebujeme mať aj možno spoločnú obranú politiku. Chcú tu obe strany. Toto je v záujme všetkých. Takže je treba vytvoriť príslušné rámcové podmienky a v rámci ďalšej dohody potom sa snažiť zaručiť bezpečnosť našich národov. Ďalej je tu otázka výskumu. Ako viete, ako je to na britských univerzitách a britské podniky, súvisí to taktiež s nimi. Ešte na záver. Pán Faraš, rád cituje pána Trumpa a Trump povedal, že on nechce takúto dohodu. On, pán Trump chce, aby každá európska krajina bola jednotlivá, aby sme boli rozdelení, aby nás mohol každého zničiť jednotlivo. Takže prejav Trumpa je v podstate najlepším opodstatnením do budúcnosti Európskej únie a jej existencie, tak aby naše národy sa mohli spojiť proti Putinovi a proti Trumpovi Takže nenecháme sa zničiť. Ďakujem. Thank you, Mr. Brock. Ďakujeme pekne, pán Brock. Pán Gualtieri je ďalší. Ďakujem. Pani predsedajúca, drahý Mišel, drahí kolegovia, po dlhých zložitých rokovaniach dohoda, ktorú sme dosiahli v nedelu, vytvára základ pre riadny regulérny odchod Británie z Európskej únie a my sme pripravení túto dohodu ratifikovať. V mene skupiny SAD by som sa rád poďakoval Michelovi Barnierovi za vynikajúce výsledky, za vynikajúcu prácu. Jemu a jeho týmu sa chcem poďakovať týchto historických výzvach naozaj pracovali veľmi efektívne. Zároveň by som rád vyslovil hlboký smútok nad tým, že Británia odchádza. Naša skupina toto rozhodnutie rešpektuje, ale ľutujeme ho zároveň. Domnievame sa, že je to historická chyba a z nášho pohľadu táto situácia vždy bude mať za následok straty na oboch stranách. Napriek frustrácii Európska únia od samého počiatku tohto procesu konala zodpovedne a s úctou. Neochvejne sme pracovali viac ako dva roky v snahe chrániť tých, ktorých najviac ovplyvní toto rozhodnutie, aby sme tiež zmiernili tie najhoršie možné dopady tohto rozhodnutia. To sa podarilo dosiahnuť vďaka vedeniu eh, nášho hlavného eh, negociátora a tiež vďaka jednote Európskej únie, eh, krajín aj Európskej inštitúcií. Týmto sa chcem poďakovať aj GIF Heroštátovi a ostatným členom eh, riadiacej skupiny pre Brexit. Eh, vždy budeme jednotní a vždy sme boli jednotní v tejto veci. Európska únia je zodpovedná a zodpovedne sa stavia k Británii už dlhodobo. Vytvorila základy pre odchod bez toho, aby tam boli akékoľvek pocity pomsty alebo odmietnutia tiež sme sa zachovali zodpovedne sami k sebe, k našim občanom, aby sme neohrozili európsky projekt a, a integritu našej únie. Toto zodpovedné správanie naďalej bude nosné na strane EÚ, ale musím povedať jednu vec veľmi jasne. E, voči dohode, ktorá bola prijatá v nedelu, neexistuje žiadna alternatíva. Vzhľadom na červené línie Británie, toto je najlepšia a jediná možná dohoda je to dohoda, ktorá chráni práva občanov, zaručuje integritu jednotného trhu a colnej únie a predovšetkým zabráni tomu, aby vznikla fyzická hranica medzi Írskom a Severným Írskom presne podľa dohody z Veľkého piatka. Vieme, že v oblasti občanských práv, to bola naša priorita od samého počiatku, tu ani zďaleka nie je proces ukončený, budeme naďalej pozorne sledovať vývoj situácie, budeme sledovať dodržanie tejto časti dohody Nikdy nepripustíme, aby EU občania sa museli podrobiť nepriateľskej atmosfére, ktoré sa museli podrobiť potomkovia pristahovalcov z Karibiku v Británii v posledných mesiacoch a v posledných rokoch. Toto pre partnerstvo, ktoré stanovuje táto dohoda, by malo mať podobu asociačnej dohody a má plne dodržiavať integritu jednotného trhu a tiež zvrchovanosť eh, nášho právneho poriadku a jeho samostatnosť tiež vyhlásenia, ktoré prijala rada, berieme na vedomie a považujeme ich za právne záväzné, a to aj vo eh, veciach, ktoré sa týkajú eh, Gibraltáru. Čo sa týka budúcich vzťahov, Británia jasne popísala svoje červené línie v celom procese, tak ako aj my. A my to rešpektujeme, bereme to na vedomie v rokovaniach, sme preukázali vysokú mieru flexibility a potiahli sme to tak ďaleko, ako to len išlo aby sme sa um, snažili vyhovieť obmedzeniam britskej strany. Vždy sme tvrdili a opakujeme to aj teraz, že ak si to Británia rozmyslí, ak sa rozhodne inak, eh, naše náručia budú otvorené naďalej, ale pokiaľ sa rozhodnú opustiť jednotný trh a už nebudú uplatňovať zásadu voľného pohybu osôb, toto je jediný spôsob, ako odísť z Európskej únie a ako predísť e, výrazným narušeniam v prípade, že by nebola prijatá dohoda. Neexistuje žiadna ďalšia dohoda, ktorá by bola schopná zohľadniť takéto limity bez toho, aby sa ohrozil náš európsky projekt. Európsky parlament je symbolom našho spoločného projektu, prepojení medzi krajinami a preto budeme naďalej zohrávať zodpovednú úlohu a zároveň aktívnu úlohu v snahe zaručiť integritu únie a tiež snahe zaistiť pozitívne budúce vzťahy s Britániou. Ďakujem. Thank you, Mr. Gualtieri. Ďakujeme pekne, pán Gualtieri, teraz pán Van Orden. Ďakujem, už sme si vypočuli mnoho vyhlásení eh, expertov na britskú situáciu internú. Ehm, Brexit sa týka o mnoho eh, viac aspektov, než len hospodárstva, pretože Únia to zatiahla do takých eh, iných eh, výrazných oblastí v našich životoch. Preto práve britský ľud hlasoval za Brexit. Boli čoraz viac nespokojní britskí občania s touto tendenciou. Tvrdíte, že ste Brexit nechceli, ale neurobili ste nič preto, aby ste mu predišli. Ale hospodárske aspekty isté, že sú eh, kľúčové. Zlá dohoda alebo žiadna dohoda by mala dopady na eh, európske krajiny, rovnako ako na Britániu Dlhodobo sa tu e, plánujú udalosti v Londýne a dopady e, Brexitu e, na Britániu. Možno by sme mali pozrieť na dopady zlej dohody alebo zlých vzťahov, a aký by to malo na krajiny Európskej únie. Celkom iste britská vláda začala rokovania v duchu dobrej vôle, v snahe nastaviť podmienky pre pozitívne budúce partnerstvo v Británii. Sme boli v úžase z toho, aká právna neflexibilita bola na druhej strane každom prípade eh, sme pochopili, že Európska únia nebude ochotná opustiť svojich pravidiel, eh, snažila sa skôr presadzovať ideologický prúd, snažila sa brániť za každú cenu EU projekt. Pritom čoraz viac občanov únie ho odmieta v takejto podobe. Eh, a to sa týka aj lídrov niektorých väčších členských štátov. Namiesto toho, aby ste počúvali občanov, Vaša odpoveď na všetko je len viac Európy. A mimochodom, myslím, že v Británii sú mnohí nahnevaní z toho, ako nezdvorilo často sa zaobchádza s našou e, predsedničkou vlády. Čo sa týka e, toho bizarného nastavenia, vy ste vlastne premrhali dva roky e, v oblasti voľného obchodu a dohody s tým súvisiaci ste mohli dosiahnuť o mnoho rýchlejší pokrok. Všetko ostatné by sa vyriešilo. Nemuseli ste to robiť tak, ako ste to urobili. To znamená, že je o to dôležitejšie pristúpiť teraz k rokovaniu o budúcich vzťahoch a čo najrýchlejšie sa dopracovať k záverom, ale potrebujeme aj nejaké záruky, flexibilitu, konkrétne záruky od únie, ktoré sa týkajú obav, ktoré boli vyslovené iba v atmosfére dôvery a dobrej vôle aj z vašej strany sa môžeme dopracovať k takýmto pozitívnym budúcim vzťahom, ktoré budú stabilné, tak aby e, sme zaistili situáciu, ktorú požadujú všetci naši občania. Michel Lambert. Pán Lambert, za zelených je ďalší, ďakujem. Rada v nedeľu bola zaujímavá. Mnohí sa ma pýtali, či sa cítim smutný. E, ja som predovšetkým pocitovala vďaku voči Michelovi Barnierovej jeho týmu. Nielen vyrokovali dohodu, ktorá zachováva spoločný záujem EÚ bez toho, aby um, čo len raz uh, žmurkli, uh, či stratili nervy a tiež um, e, byrokovej dohodu, ktorá stavie na rovnakú úroveň radu parlament. Samozrejme, táto dohoda nie je dokonalá z pohľadu zelených. My by sme boli radi, keby tam bolo niečo viac, než len doložky o neústup čo sa týka e, colnej únie a tiež politické vyhlásenie by malo byť e, o mnoho jasnejšie, čo sa týka budúceho nastavenia budúcich vzťahov a toho, aby sa Británia nestala daňovým rajom pre krajiny, ktoré e, sa venujú pre špinových peňazí. Tiež som pocitoval úľavu z toho, že po 18 mesiacoch tvrdej práce sa podarilo dopracovať k dohode. Ak by to tak nebolo, tá najhoršia možnosť odchodu Británie z EÚ by bola najpravdepodobnejšia. To by spôsobilo obrovské škody nielen podnikom, ale všetkým ľuďom. Tiež som pocitoval úlohu z toho, že Európska únia dokáže eh, sa rozísť s Britániou bez toho, aby sa ohrozila integrita. A tiež, že britská vláda konečne otvorila oči pred realitou. Eh, teraz eh, je na rade britská strana, britská premiérka. To sa len uvidí, či získa potrebnú väčšinu v britskej hornej pardon, dolnej snemovni, aby e, získala podporu britského parlamentu pre túto dohodu. Ak ste chceli vyrokovaný Brexit, e, mimochodom mohli ste zvážiť e, aj ponechanie Británie v rámci jednotného trhu. V každom prípade žiadna iná dohoda nie je možná. Ktokoľvek, kto by rokoval v mene Británie, by bol vystavený tým istým právnym obmedzeniam ako aj Theresa May. Vieme, že teda dúfam, že nezvažujete odchod Británie bez dohody, pretože to by bolo porušením dohody z Veľkého piatka. Pretože okamžite by musela vzniknúť fyzická hranica medzi Írskom a Severným Írskom. Tiež by to bolo porušením finančných záväzkov Británie, ktoré vyplývajú zo zmluvy ktorým sa Británia e, zaviazala v členstve, pretože keď odídete z klubu, to neznamená, že sa nemusíte zaplatiť e, svoje dlhy. Teda um, inými slovami, Británia, ak by odišla bez dohody, by bola vlastne barbarským štátom. Teda je tu vlastne len výber medzi dvoma možnosťami. E, takýto Brexit, ktorý sa vyrokoval, alebo žiaden Brexit. Toto rozhodnutie bude mať obrovský dopad na krajinu. Ja ako demokrat by som považovala za úplne pochopiteľné, že to prenecháme na rozhodnutie ľuďom, najmä keď hlavná politická strana v krajine je rozdelená. Ja súhlasím s tými, ktorí sú za zotrovanie Ehm, Európska únia podporuje vzvrchovanosť v tomto svete. Ak chceme totiž eh, nejako zavažiť v tomto dnešnom svete, musíme konať spoločne. Myslím, že čoraz viac britských občanov si uvedomuje, neviem, či sú vo väčšine, teda aj číselne, mohli by sme eh, to zistiť tým, že by sme im dali priestor vyjadriť sa. V každom prípade som si istý, že ak by Británia chcela zvážiť svoje rozhodnutie odchodu. My by sme britských eh, priateľov prijali s otvoreným náručím. A ešte posledná vec. Myslím, že by bolo vrcholne nezodpovedné, ak by Británia odišla eh, z EÚ bez dohody eh, buď dobrovoľne, alebo aj nechtiac. Ďakujeme, pán Lambert. Teraz nasleduje pani Cimer. Rada na svojom zasadnutí cez víkend odsúhlasila dohodu o odchode Británie z únie a napriek tomu v týchto chvíľach nikto nemôže povedať, či tým je zvyšená pravdepodobnosť regulárneho Brexitu. Z pohľadu únie a členských štátov je vhodné pripraviť sa eh, na eh, tú najhoršiu možnosť, teda že mm, nebude žiadna dohoda o Brexite na úrovni pracovnej skupiny pre riadenie Brexitu eh, sme sa tiež venovali aj eh, rôznym uzneseniam, konkrétne aj eh, v apríli 2017 sme pričali, prijali uznesenie. Takýto vývoj situácie nebol samozrejme to, že my touto platformou podporujeme tento výsledok, že aj naša skupina ľavice je súčasťou tohto procesu je podľa dňa správnym rozhodnutím. Chcela by som ešte podotknúť v tejto súvislosti, že spolupráca s Michelom Barnier stanovila um, veľmi vhodný rámec pre budúcu spoluprácu medzi inštitúciami Európskej únie. Už teraz je treba však jasne povedať, že dohoda o odchode eh, nás nenaplňa radosťou, robíme si obavy najmä v kontexte občianských práv, v kontexte otázky Severného Jírska Mnohé z našich požiadaviek neboli natoľko zakotvené, aby poskytovali dostatočnú právnu istotu tým, ktorých Brexit najviac zasiahne to, čo nebude v tejto dohode jednoznačne potvrdené, to sa nemôže napraviť ani e, nejakou e, dohodou o ďalších e, zámeroch. Ďalej otázka backstopu sa vyregulovalo ako núdzové riešenie a tým pádom sa predišlo o hororovému výsledku pre Severné Írsko. Predsa však tento backstop eh, nerieši to, čo sa prisúbilo správe v decembri. A hranica v Írsku bude ostrejšia, eh, cezhraničná ekonomika bude ovplyvnená, práva, ktoré sú zakotvené v dohode z Veľkého piatka, budú eh, podkopané. Tiež nás nepokojuje, ako Teresa May sa snaží vysporiadať s hlasmi pochybovačov a taktiež kritikov zo svojich hradov. Snaží sa ich uistiť, že sa zastaví um, príval migrantov členských štátov EU do Británie. E, zjavne e, nielen v Británii, ale aj medzi kolegami, ktorí tu sedia, ešte nebolo celkom pochopené, e, v, čo, v čom spočíva pojem európskeho občanstva. Zrejme zabúdate, že aj svojim vlastným občanom vlastne odoberáte týmto práva. A vlastne vzniká dôvodné podozrenie, že EU občania po Brexite, e, ktorí budú žiť, e, pracovať, e, študovať v Británii, že budú znevýhodnení voči ľuďom z iných regiónov sveta, že budú vlastne diskriminovaní cez víkend, uistili lídry krajín, a aj toto už dnes viackrát zaznelo, že aj po odchode Británie z EÚ bude panovať blízke partnerstvo medzi týmito subjektami to vítame, ale nemalo by to byť len predmet prázdnych, prázdnych slov. Vyžaduje si to obrovské úsilie na oboch stranách. Európsky parlament by preto, a tu dávam za pravdu Gifarovštatovi, Európsky parlament by teda sa mal snažiť prihľadať na záujmy občanov v Británii, ale tiež občanov v EÚ. Je to naša povinnosť. Tiež sa cítime zaviazaní obhajovať aj záujmy britských občanov tu v Európskej únii. To chcem zdôrazniť a to budeme robiť aj naďalej v budúcnosti. E, takisto budeme venovať e, veľkú pozornosť aj otázke Severného Írska. Ďakujem. Thank you, Madam Zimmer. Mr. Farage. I'm in no doubt that this withdrawal agreement Nepochyboval. Nepochybujem o tom, že táto dohoda o odchode je dobrá. Je dobrá, pretože e, zahrňa aj veľké transfery peňazí a taktiež sa tam zahrnula sloboda Sloboda pohybu a taktiež Európska únia zostane v colnej únii a bude musieť poslúchať, e, pardon, bude, nebude musieť poslúchať európske pravidlá, taktiež je tam poistka. To znamená, že e, Európske, že Spojené kráľovstvo bude môcť byť e, vašim rukojemníkom pre nachádzajúce roky. Myslím si, že pre Európsku úniu to dobrá dohoda, pre Spojené kráľovstvo to asi najhoršia dohoda v histórii. A Myslím si, že pán prezident Trump si to e, všimol, ale on rešpektuje jeden z najväčších národov v Európe a rozhodne nie je nepriateľom žiadneho z vás. No pán Barnier, ja by som si bol želal, aby bol na našej strane. Dokonca asi nemôžete uveriť, aké ste mali šťastie. Máte britskú premiérku, ktorá vyhovela každej vašej e, žiadosti a zároveň sa snažila oklamať e, britskú britskú, britskú verejnosť a vy ste ju prizavolali na summit a po 38 minútach všetko bolo e, napísané a mohli ste ísť na obed. Takže môžem povedať, že e, v marci 2019, e, ja ešte nebudem odchádzať, ale Myslím si, že e, viera mnohých ľudí bola otrasená a v nedelu ešte nezaschol atrament na dohode. Francúzsky prezident Macron sa postavil a začal nás zastrašovať. Ja chápem, že e, Francúzi e, majú veľké záujmy v kanáli La Manche, ale my mu budete vydaní na pospas v priebehu nadchádzajúcich rokov. No a čo sa týka tejto dohody, nemusíte nám nič dávať. A toto v parlamente bohužiaľ neprejde a pravdepodobne veľkou väčšinou. Pán Barnier, vy ste povedali, že toto je jediná možná dohoda, ale táto dohoda nebude prijatá. Takže možno by sme všetci mali vyrásť a dospieť a uvedomiť si, že je teraz veľká šanca, že 29. marca Spojená, Spojené kráľovstvo odíde bez dohody. Potrebujeme e, dohodu o rozumnom vyriešení hraníc. Pán Barnier, mňa by zaujímalo, či ste na to pripravení, pretože dnes ráno to vyzerá, že predpokladáte, že bretbírsky parlament toto bude ratifikovať, ale oni to neratifikujú. Monsieur Le Breton.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 Britskí občania sa pred dvoma rokmi rozhodli opustiť Európsku úniu a je potrebné toto zvrchované rozhodnutie rešpektovať. Pre eh, skupinu ENF, ktorú tu dnes reprezentujem, je rešpekt zvrchovanosti každého národa základným princípom a je v tom zmysle šokované, že sa tu opätovne spochybňuje Brexit, že to bolo na Európskom eh, súdnom dvore 4. decembra. Ja si nemyslím, že akýkoľvek súd by mal byť schopný riešiť či dopady referenda vo Francúzsku e, odmietame kontrolovať referenda. Ja by som naozaj veľmi rád, aby Európsky súdny dvor prijal rovnaké stanovisko, pokiaľ chce e, si vykladať článok 50 zmluvy o fungovaní Európskej únie e, v takom duchu, že by to bolo negatívne pre tak to, tomu sa treba postaviť, pretože zvrchovanosť to nie je niečo, čo sa môže len tak opustiť na základe subjektívneho rozhodnutia e, sudcu. Je to e, e, meta súdna právomoc, ktorá umožňuje každému národu, aby sa, aby, aby sa rozhodoval podľa seba. Čiže nech žije britský ľud, nech žije Brexit. Pán Carver? Minulý týždeň Angela Merkel povedala, citujem, pre nás je dôležité, aby Spojené kráľovstvo nemohlo jednostranne rozhodovať, e, kedy skončí colná únia, ale budeme musieť spoločne nastaviť časový rozvrh z EÚ. Európske inštitúcie e, kontrolovali od roku 1973 a, a ironicky kontrolujú aj v roku 2018 e, a Brexit je teda jediný, jediná možná cesta. My sme prišli o slobodu, ktorá Ehm, tu bola možná prostredníctvom referenda 2016, kedy britskí predstavitelia politické triedy mm, im bolo pripomenuté, že, že Briti si chcú, opäť sa chcú zhostiť svojej suverenity je pravda, že zvrchovanosť nie je niečo, čo človek môže dostať, treba si to vziať. Toto je veľmi zlá dohoda, pretože naša krajina e, z toho nebude profitovať a politici z mojej krajiny, ktorí to podpísali, si budú musieť uvedomiť, že ich posúdi história a posúdi ich veľmi negatívne. Pani predsednička, veľmi veľa priateľských proeurópskych kolegov sa mi otvorene priznali, že si nemôžu, nemôžu um, ehm, ani uveriť, aké mali šťastie, aký, aká zlá je tá dohoda pre Spojené kráľovstvo. A je to niečo, čo by nemalo byť prijaté, pretože to je takto naozaj jednostranné. Ďakujem. A teraz uh, náš hlavný uh, negociátor Brexitu, pán Michel Barnier, máte možnosť to zhrnúť. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ehm, ďakujem každému z vás, kto sa vyjadril najmä pánu Giferoštatovi a pán Elmarovi Brokovi, Robertovi Galtieri, Gabrieli Cimer za to, a pánovi Lambertovi za to, že e, v mene svojej skupiny vyjadrili podporu našej práci. A naozaj musím povedať, že to bola kolektívna práca, to nebola osobná práca nejakého jednotlivca, to bola kolektívna práca a ja som mal šťastie, že som sa jej mohol účastniť, pretože poznám toto zhromaždenie. V istom čase som tu bol zvolený E, poznám aj Európsku radu, samozrejme aj komisiu a myslel som si, že bude veľmi dôležité pracovať ako e, robotník, dúfam kvalifikovaný, na tej jednote medzi 27 členskými štátmi a medzi inštitúciami. No a náš tým, môj tým, Task Force 50, a musím tu zvýzniť Sabin Vejan, Sabin Rizo a celému týmu, ktorí si naozaj zaslúžia um, podporu a uznanie. Ale ako ste povedali, viacerí je to vážny a smutný okamih a poviem to pánu Faražovi aj ostatným, ja tu nechcem otvárať polemiku, nikdy som to nerobil a dnes s tým ani nezačnem. Vypočuli sme si všetkých, odpovieme všetkým, vedieme dialog so všetkými a budeme v tom pokračovať aj naďalej. A tak ako povedala Gabriel Cimer, ešte tu ostáva stále ratifikácia a v nadchádzajúcich mesiacoch je potrebné pripraviť nadchádzajúce rokovania, ktoré potrebujeme. A to na iných právnych základoch, musíme riešiť partnerstvo so Spojeným kráľovstvom a musíme byť opatrní, musíme e, preskúmať, ako povedal Guy, aj uplatnenie to, tých, tejto zmluvy a musíme zabezpečiť, konkretizovať zábezpeky pre našich občanov, aby európsky občania v Spojenom kráľovstve e, na to nemuseli doplatiť, aby to nebolo pre nich nákladné, aby to bolo čo najjednoduchšie. Takže musíme naozaj na toto dohliadnúť. Očakáva sa hlasovanie a na základe ktorého sa rozhodne o budúcnosti EÚ, ako aj o budúcnosti Spojeného kráľovstva. A to hovorím pri všetkej úcte. E, bude tam demokratická diskusia v Spojenom kráľovstve, ktorú budeme rešpektovať. Spojené kráľovstvo a jeho história, kultúra, solidarita, najmä vo veľkých tragických okamihoch, ktoré otriasli Európu v 20. storočí, naozaj preukázalo túto solidaritu, preukázalo svoju kvalitnú diplomáciu, svoje hospodárstvo. Je to naozaj veľká krajina a ja absolútne túto krajinu rešpektujem. Preto som povedal, že čím skôr budeme môcť pracovať na ozajstnom, skutočnom partnerstve, aby sme naozaj dokázali konsolidovať našu, naše spojenie nad rámec toho, čo už robíme s novými krajinami v rámci NATO a, alebo bilaterálne, je dôležité posilniť naše partnerstvo aj v ďalšom rámci, aby sme naozaj skonsolidovali naše priateľstvo. Pán Faráš, pri týchto rokovaniach sa ma nikto nepýtal, či tu budú nejaké ústupky, ktoré budeme robiť a tak ďalej. Nie. Nikdy sme nemali na mysli nejakého víťaza a pre- porazeného. V Brexite sú porazení všetci. Tu nie je žiadna pridaná hodnota. Takže my musíme jednoducho e, rešpektovať vaše zvrchované rozhodnutie, pán Lebreton. A my to zvrchované rozhodnutie väčšiny britských občanov rešpektujeme a teraz s tým rozhodnutím pracujeme podľa požiadaviek a červených hraníc, ktoré vyjadrili ktoré vyjadrila londýnska vláda. A ja som celé, celý ten rok a pol spolupracoval s vládou Terezy May a e, podľa toho, čo oni povedali, sme niečo akceptovali alebo neakceptovali. Ako inak to sme to podľa vás mali robiť? Jednoducho sme rokovali s, s britskou vládou, ktorá povedala, že na základe referenda chce opustiť EÚ, chce opustiť jednotný trh, pretože už nechcete viac rešpektovať regulačný rámec či slobodu pohybu osôb, nechcete uznať uh, úlohu súdneho dvora, už nechcete platiť a chcete odísť z celnej únie, pretože nechcete byť súčasťou spoločnej obchodnej politiky. To sú tie červené hranice, tie sú vaše. Tie ste si nastavili vy a my ich rešpektujeme. Ale vy musíte rešpektovať to, že my budeme robiť všetko preto, aby sme zachránili, za, eh, obhájili základy Európskej únie, čo je najmä jednotný trh. A vy, práve Británia mala naozaj veľký vplyv na vy, vybudovanie a vývoj tohto jednotného trhu a vy ho teraz opúšťate, pretože nechcete rešpektovať štyri slobody, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. No a musím povedať, že si veľmi vážim Joffra Fenard, ale to nie je neflexibilita. Je to zodpovednosť. Máme tu povinnosť a zodpovednosť a musíme pracovať na riadnom e, odchode takom, ktorý zabezpečí bezpečnosť a istotu tam, kde Brexit vytvára neistotu. Je to jediný možný odchod, ktorý E, vydlaždiť cestu pre hlboké a úspešné partnerstvo, ktoré si všetci prajeme. To som chcel povedať. No. A toto rokovanie e, e, dochádza k nemu, pretože odchádzate z EÚ. Rozhodli ste sa, že odídete z EÚ na my to lutujeme. Je to samozrejme negatívne. Negatívne rokovanie nemá žiadnu pridanú hodnotu a preto e, to vnímame veľmi vážne. Avšak to nám nebráni sa naozaj rozumne na to pozerať, aby sme sa z toho poučili. Poučili sme sa z Brexitu a tak ako povedal Guy či Elmar, sú tu veci, ktoré e, si z toho môžeme vziať, môžeme pochopiť z dôvody tohto hlasovania a môžeme teraz lepšie reagovať na obavy či požiadavky alebo obavy občanov. Pracovali sme na tejto jednote, tak ako to chceli aj európsky lídry, vo veľmi závažnom geopolitickom kontexte, v ktorom sa nachádzame, či už sa pozrieme na východ, na západ, na juh, vidíme, že zo všetkých strán e, je to intenzívne, ale my sme dosiahli jednotu a istotu medzi 27 členskými štátmi a inštitúciami. Ten proces ešte nie je ukončený, cesta je ešte dlhá a kľukatá, veľmi kľukatá. E, Očakávame na výsledky hlasovania z 11. decembra a proces ratifikácie na britskej strane e, tohto jediného možného najlepšieho, jedinej možnej najlepšej dohody, ale ja si jednoducho e, želám, aby EÚ, ktorú sme vybudovali v rámci týchto negatívnych rokovaní, aby európsky lídry naozaj sa rozhodli, aby toto všetko sa pretavilo do pozitívneho programu do budúcnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you. Um... Ďakujeme Mišelovi Barnierovi. Ďakujem vám aj v mene parlamentu a v mene predsedu Tajanyho za vašu prácu na tejto otázke, za vašu transparentnosť a trpezlivosť. A ešte sama za seba osobne chcem povedať e, to slovo nezmysel, rubbish. E, sa tu hovorí dosť často, myslím si, že pán e, Coburn ho tu často hovorí. What's Myslím si, že to, čo, čo ste teraz videli, to hovorí samo za seba. Uzatváram diskusiu. Ja. Ďalší bod programu je vyhlásenie Rady a komisie. Týka sa to prípravy konferencie 10. 11. decembra v Marrakeši ohľadom globálneho paktu OSN o migrácii. Ako prvá bude hovoriť pani štátna sekretárka Ed Štádle. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vysoká predstaviteľka, dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť diskutovať opäť o tejto otázke po diskusii, ktorú sme tento mesiac už mali v Štrasburgu. Som si vedoma toho, že parlamentná delegácia bude pritom na Marrakeši a že prikladáte veľkú dôležitosť tejto konferencii, kde sa má politicky schváliť globálny pakt o migrácii. Od to, tej doby, čo bol predložený prvý návrh tejto dohody členským štátom, tak e, začala prebiehať intenzívna diskusia na rade. Bolo to za bulharského a rakúskeho predsedníctva. Taktiež sme viedli intenzívne diskusie v New Yorku a od schválenia New Yorkského vyhlásenia e, pre e, utečencov a migrantov v roku 2016 Európska únia aktívne prispievala v rôznych fázach k E, príprave e, prvého návrhu o globálneho paktu OSN o migrácii. Rada však nemá spoločné stanovisko k tomuto textu. Členské štáty sa rozhodli alebo sa zatiaľ rozhodujú o svojom národnom stanovisku e, k globálnemu paktu. Politické schválenie globálneho paktu na medzivládnej konferencii v Marrakeši príde po implement- a potom príde implementačná fáza. Spolupráca s tretimi krajinami a regiónmi je naďalej kľúčovým aspektom európskej migračnej politiky. Dialóg a podpora našim partnerom prostredníctvom mnohých nástrojov vrátane Európskeho trastového fondu pre Afriku toto je dôkaz eh, našej odhodlanosti reagovať na špecifické potreby a obavy krajín pôvodu, tranzitnej krajiny a cieľové krajiny cieľových krajín. Pardon. predsedníctvo rady bude naďalej pracovať na splnení tohto cieľa. Ďakujem. Ďakujem pani štátna sekretárka Edstadler a teraz bude hovoriť pani podpredsednička komisie, vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, pani Mogherini. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážené dámy, vážení páni poslanci. Všetkým vám ďakujem za neustálu pozornosť, ktorú venujete tejto diskusii o práci, ktorú OSN práve vykonáva, ale tiež venujete pozornosť téme migrácie, ktorá je naozaj zásadná v našich časoch. Európska inštitúcia sa tomu veľmi venuje v spolupráci s členskými štátmi a aj v spolupráci s parlamentom. Domnievam sa, že sú tu dve chyby, ku ktorým nemôžeme pristúpiť, keď eh, hovoríme o tejto téme a potom ešte pridám k tomu jednu vec poprvé. Myslím, že eh, je tu rozpor medzi národnými záujmami a myšlenkou globálneho kompaktu. To niektorí tvrdia, ale pritom je to naopak. Ak našim, našim národným záujmom je riadiť migráciu, a to podľa mňa je záujmom nás všetkých, eh, aby táto migrácia bola regulérna, Eh, humánna a odvrateľná, tak tento globálny kompakt je jediným eh, najsilnejším nástrojom, ako tomu poslúžiť. Ďalej druhá chyba, že migráciu vnímame ako boj medzi severom a juhom tohto sveta rozvinutým a, a, a rozvojovým svetom. Aj tu je opak pravdou. Spomeniem len to, že väčšina krajín eh, sú zároveň krajinami pôvodu, cieľa aj tranzitu je to teda presne naopak, nie je to sever proti juhu, alebo juh proti severu. Všetkým nám záleží na tom, aby eh, migrácia bola riadená. Tiež na všetkým záleží na tom, aby sa regióny, ktoré najviac potrebujú pomoc, rozvíjali udržateľne. Tiež chceme vytvoriť regulárne formy pohybu eh, ľudí. O čo skôr si uvedomíme, že partnerstvo a spolupráca jedine nám toto pomôžu, eh, o to lepšie pre nás všetkých, pretože Všetci sme v tomto spoločne, všetci sme na jednej lodi, žiadna krajina sa nedokáže sama vysporiadať s touto výzvou ani v Európe, ani nikde inde na svete a všetky krajiny majú záujem na tom, aby sa to riešilo efektívne. Podporujeme iniciatívu eh, bývalého generálneho tajomníka Banky Múna, aby sa prijeli kroky v kontexte migrácie. To podporovalo eh, zhromaždenie OSN v roku 2016. Potom sme jednomyselne prijali New Yorkské vyhlásenie, kde sa spustila práca na dvoch globálnych kompaktoch e, o utečencoch a o migrácii. To bol dôležitý výsledok pre nás, pre Európanov, pretože uprostred migračnej krízy v Európe, dodávam v Európe, pretože všade na svete prebieha migrácia denodenne. V tej chvíli po lete 2016, teda uprostred migračnej krízy v Európe, my, Európa, sme požiadali medzinárodné spoločenstvo, aby sa snažilo budovať partnerstva a tiež sme dostali pozitívnu odpoveď na túto výzvu. A tu začal proces globálneho kompaktu. Európska únia e, začala včas viesť v týchto rokovaniach o tomto globálnom kompakte pre migráciu. Tiež sme sa od počiatku aktívne zúčastňovali úsilia snahy dopracovať sa k spoločným stanoviskám a, a vďaka tomu sme teraz e, dospeli ku globálnemu kompaktu, ktorý zodpovedá globálnym cieľom a tiež e, našim obavám učiňuje dosť e, Viem, že pred niekoľkými týždňami to bolo veľmi vystižne pomenované v pláne v Štrasburgu. Ľutujeme rozhodnutie niektorých členských štátov EÚ nepodporiť e, tento globálny kompakt. Domnievame sa, že všetky členské štáty a ich záujmy by boli najlepšie ošetrené v tomto navrhovanom rámci ktorý zaistí rámec a základ pre budúcu spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Toto doposiaľ práve chýbalo a o to sme žiadali. dialog a spolupráca, ktoré už sú základom výsledku, teda je prvý výsledok, ktorý je treba skonsolidovať, je to prvý výsledok nás, Európa, na posledných rokoch. A síce, e, že ponúkame alternatívu migrantom, že e, Chceme postaviť eh, pašerakov privádzačov pre spravodlivosť, ale venujeme sa aj zložitým témam, ako napríklad eh, návraty a readmisie. To sú výsledky, ktoré sme dosiahli spoluprácou, partnerstvom a vzájomnou úctou a pochopením, pričom OSN toto zohrali významnú úlohu. Toto všetko je eh, v jadre globálneho kompaktu. Sú tu isté nedorozumenia v diskusii o globálnom kompakte. Chcela by som zdôrazniť jednu vec a síce možno je treba to zopakovať, aké dnes samej to prípada samozrejme nie je to právne záväzný rámec. Národné parlamenty, ale aj Európsky parlament e, toto budú musieť uznať. Nie je to právne záväzný rámec. Nevytvorí žiadne e, právne povinnosti členským štátom. Je to súbor e, návrhov na politické kroky, osvedčené postupy. E, členské štáty môžu toto využiť, e, môžu sa tým inšpirovať v rámci spolupráce na medzinárodnej úrovni. Teda vytvára sa tým rámec. Tento kompakt je vytvorený na tomto základe a vychádza z dodržania zásady národných zvrchovaných e, práv každého jedného štátu určovať si svoju migračnú politiku. Tento rámec práve ponúka to, čo chýba v súčasnosti a my, Európania, sme to dlhodobo žiadali. Budeme naďalej pracovať na tom, aby sme zlepšili riadne migrácie celosvetovo. To už prebieha aj dnes na európskej strane na základe úsilia, ktoré súvisí s globálnym kompaktom. Chceme pokračovať v našom úsilí v spolupráci s IMO. Tiež chceme eh, ďalej sa venovať sledovaniu plnenia tohto kompaktu. Chceme si vymieňať skúsenosti, chceme pomáhať krajinám, prekonať nedostatky a chceme hľadať riešenia, ktoré budú globálnej povahy. Tiež chceme podporovať partnerstva, bilaterálne dohody v oblasti migrácie s našimi partnermi na svete. Tento migračný kompakt bude dobrým základom pre ďalšiu spoluprácu a presne podľa toho, ako to bolo odsúhlasené ako spoločný prístup únie k migrácii a to presne je v tomto kompakte zohľadnené. Teda naše spoločné úsilie a príspevok vás, Európskeho parlamentu, bude kľúčový. Komisár Avramopoulos bude viesť delegáciu komisie do Marrakeša 10. 11. decembra. Som veľmi rada, že aj poslanci Európskeho parlamentu budú súčasťou tejto delegácie na tejto medzivládnej konferencii v Marrakeši. Domnievam sa, že úloha parlamentov v tomto smere bude e, dôležitá. Tiež si e, veľmi cením záujem Európskeho parlamentu aktívnu účasť na tomto procese a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom v tomto smere. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička komisie. Teraz nasleduje na minútu a pol pani kolegyňa Zovko. Poštovani predsedávajúci, poštovaná uvažená povierenice. Koč... Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Ja ako poslankyňa vo výbore AFET môžem skonštatovať, že si uvedomujeme, že mnoho aspektov, ktoré súvisia s migráciou a utečencami, naznačuje, že títo migranti majú spoločný cieľ a síce nájsť možnosti pre lepší život e, sami pre seba aj pre svoje rodiny. Krajiny Západného Balkánu e, zaznamenali obrovskú vlnu migrácie do západnej Európy. Chorvátsko má veľkú externú hranicu únie. Boli sme vystavení týmto migračným vlnám Členské štáty Európskej únie a členské štáty OSN by sa nemali k tomuto problému stavať jednotlivo, mali by sa spojiť v hľadaní spoločného riešenia. Je mi ľúto, že je táto téma kontroverzná, verím a dúfam však, že nájdeme nejakú strednú cestu, presne podľa toho, ako to uviedol Európsky parlament vo svojom uznesení ja som sa na tomto uznesení podielala ako zastupkynia skupiny EPP. Ďakujem. Ďakujeme, pani Zovko. Teraz nasleduje na minútu pani Fajon. Ďakujem. V dnešnej rozprave e, sme sa angažovali my, žiadali sme, aby prebehla e, viacero e, európskych vlád, totiž dlhodobo požaduje odstúpenie eh, týchto princípov. Nemôžeme mlčať politici zodpovední za to, aby svoje rozhodnutie odôvodnili. Európsky parlament podporil globálnu dohodu veľkou väčšinou, pretože táto dohoda počiarkuje význam a všeobecnú platnosť ľudských práv. Všetci tí, ktorí tvrdia, že globálna dohoda eh, spôsobí príliv migrantov, eh, že členské štáty stratia svoju zvrchovanosť a že dôjde k zničeniu západnej civilizácie, Takéto vyhlásenia zaznievajú aj v Slovinsku. Takéto vystrašovanie je e, nesprávne a ja ho odsudzujem. Vyšetuje si to rázne politické vyhlásenia a musíme sa orientovať na spoluprácu, na nezávislosť členských štátov a taktiež na rozdelenie zodpovednosti a tiež sa musíme orientovať na podľa európskeho medzinárodného právneho poriadku eh, migranti majú v tomto smere rovnaké právomoci. Ja som eh, mala možnosť navštíviť eh, veľmi pohnuté miesta, kde ľudia bojujú o život, pretože my, západná Európa a mm, bohaté krajiny, ich vykoristujeme. To sa musí zastaviť. Ďakujeme pekne. Teraz mám výstý sen ďalší. Marrakesh-erklæringen er en skamstøtte af kulturradikale og liberale Ďakujem. Kompakt, ktorý sa bude schváľovať v Marrakeši, je súborom liberálnych myšlienok, ktoré nás posunuli do situácie, ktoré sme teraz. Sme vlastne namierení proti sebe navzájom, pretože nechápeme, aké sú pravidla legálnej migrácie, aké je riešenie. Podľa OSN je to uznanie konceptu ako klimatická migrácia, taktiež, že migranti dostanú sociálne práva a hovorí sa o imigrácii, nie o návrate migrantov. My sme jedna z viacerých členských krajín, ktorá nechce podpísať takúto bláznivú dohodu. Je a mnoho iných krajín, vrátane USA a Austrálie. Zatiaľ sa však neprijalo formálne rozhodnutie, aj keď postoj vlády je v priamom rozpore s obsahom tohto kompaktu. Chceme teda týmto vyzvať našu vládu, aby nepodľahla tlaku podpísať toto eh, bláznostvo z pera OSN. Ďakujeme pekne. Eh, pán Bistisen teraz nasleduje pani kolegyňa Sorrentini na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá, pán predseda, tá schizofrenia. Pani Eštadle, štátna sekretárka za rakúsku vládu, to hovorí v mene Európskej rady a hovorí e, o tejto záležitosti, ale rakúska vláda to nechce podpísať. Na druhej strane sedí pani Mogherini, ktorá tu vstupuje nielen Európsku komisiu, ale aj radu a tá našťastie podporuje globálny pakt pre e, bezpečnú a riadnu migráciu. Skutočne sme tu za bláznou. Donald Trump, že sa nezapojí, to bolo logické, ale my v Európe ktorí sme tou mekou silou, my musíme ukázať svetu, že môžeme plniť e, naše dohody, aby sa zaručilo, že deti migrantov budú môcť chodiť do školy, že budeme mať dobrú návratovú politiku, že deti nebudú bez dokumentov, ale že budú mať určitú existenciu. Toto bol ten moment, kedy sme sa mohli postarať o to, že už nebudeme rukojemníkmi migračnej krízy z roku 2015, ale čo robíme? Robíme si z toho nejakú internú hru a zavúdame, že tu stanovujeme štandardy, ktoré budú platiť aj pre Afriku, aj pre Áziu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa z Argentíny. Teraz na minútu pani Björk. Ďakujem. Je neuveriteľné uvedomiť si, že viacero členských štátov pod tlakom nacionalistov, rasistov sa rozhodli otočiť sa chrbtom tomuto paktu. My ako ľavica podporujeme tento kompakt. E, musia sa stanoviť jasné ciele, aby bola riadená migrácia a spôdy OSN. Migrácia nie je problém. E, samozrejme, problémom je zneužívanie, e, ktoré s ňou súvisí zahraničná politika a taktiež boj so zbraniami musí prestať. Zrečná politika musí byť humanejšia, Je treba konať, aby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom. Vidíme presne, ako sa veci majú. Európska únia sa neobrá správnym smerom. Nedokážeme sa dohodnúť na tom, že by sme mali migrantov prijímať dôstojne a zároveň sa deje ten hrozný masaker v Stredozemnom mori. Nesmieme predtým zatvárať oči, musíme vytvoriť dôstojné podmienky. Kriminalizácia eh, je eh, úplne hrozná, ktorá s tým súvisí. Eh, rečničke bol odňatý mikrofón. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Bjork. Teraz nasleduje kolega Mojten. Ďakujem. Hovoríme opäť o globálnom kompakte pre migráciu, pretože utopistická lobby zelenoľavých sa domnieva, že sa z Európskeho parlamentu ehm, ozve jasný signál za svetovú migráciu a za príjmanie migrantov. A práve naopak, a včera aj talianská vláda sa rozhodla, že nepodporí tento kompakt. Týmto sa stáva súčasťou čoraz dlhšieho zoznamu štátov, ktoré nie sú ochotné podporiť túto absurdnú myšlienku. USA to zamietajú aj Austrália, Izrael, v Európskej únii Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Polsko, Česko, Bulharsko. Belgicko je vo vládnej kríze, aj v Nemecku sa ukazuje vládna kríza, doterajší Obhajcovia totiž teraz už e, e, pochybujú, e, do akých ďalších nesmyslov pani Merklová vtiahne našu krajinu. Nikto nemôže teda tvrdiť, že Európsky parlament je jednotný v podpore tohto kompaktu. Nie je to totiž pravda. A rozhodne to teda nie je pravda. A prestante šíriť takéto falošné správy. Už stačí ešte pred tým, ako, je, ako bude neskoro zastavme tento nezmyselný kompakt. Ďakujeme, pán kolega Mojten. Teraz na minútu kolega Vilimsky. Ďakujem. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dobrý deň začína v ďalšej krajine, ktorá sa rozhodla nepodporiť tento migračný kompakt. Teda včera Taliansko e, vďaka Mateovi Salvinimu, ktorý bol vlastne vysielačom takéhoto impulzu. A Rakúsko bolo ďalším vysielačom impulzu a naša strana konkrétne sa o to pričinila, že táto krajina nepodporí e, USA, Austrália, Maďarsko, Polsko, Česko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko. Čoraz viac krajín e, sa k tomu stavia zamietavo. Hlavné ciele OSN nie sú e, spojené s tým migračným kompaktom. Hlavné ciele by mali byť v tom zaručiť bezpečnosť, pokoj, mier našim občanom OSN rozhodne e, nemá za cieľ celosvetovo vyriešiť migráciu a týmto kompaktom vlastne zasahuje do právomoci národných parlamentov a jednotlivých krajín. Tento kompakt e, je zle rozhodnutie, čo viac krajín si to uvedomuje a som rád e, z každej ďalšej krajiny, ktorá sa rozhodne nepotvorí tento kompakt. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Fojt. Ďakujem. Som dosť e, prekvapený, pani Mogherini, ako môžete povedať, že tento pakt nebude právne záväzný pre jednotlivé krajiny. Krajiny pritom po štyroch rokoch e, majú preveriť, či e, pretavili tieto opatrenia z kompaktu do praxe, keď si zároveň predstavíme, že integrácia teraz je novým zázračným slovíčkom, už sa vôbec neuvažuje o návratoch migrantov, že sa vôbec nemyslí na to, čo stanovuje ženovský dohovor o utečencoch a síce, že tí migranti sa majú vrátiť v prípade, že sa vráti mier do ich krajiny. Toto všetko sa vôbec nezohľadňuje. Integrácia je ponovom to zázračné stovičko na miesto návratov. Národy Európy sú vystavené hrozbe prosím tohto kompaktu a teraz sa čo viac krajín rozhoduje tento kompakt nepodporiť, nepodpísať Myslím, že ani migranti nebudú spokojní, ani oni by nemali zaručenú dobrú budúcnosť, pretože ich dobrá budúcnosť nie je v Európe. Rečníkov je podnetý mikrofón. Teraz nasleduje pani Koraca Bild. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda pani Mogherini. Globálny kompakt je dôležitý, pretože uznáva migráciu ako globálnu výzvu, ktorá si vyžaduje globálnu reakciu a solidaritu. Nie je tu nič záväzné. Bohatšie krajiny musia byť zodpovedné a napríklad príjmať e, viac ľudí. Je mi ľúto, že Trump sa tomu otočil chrbtom, ale o čo horšie je, že aj niektoré členské štáty to e, sa otočili chrbtom. Jednoducho povedať, choďte domov alebo ostanete doma, e, to nie je riešenie. Žiadny štát nedokáže riešiť migráciu sám a spoločná európska reakcia a globálna spolupráca je cestou vpred, ako dosiahnuť bezpečnú a legálnu migráciu, pretože Európa musí pracovať s tretími krajinami, či už ide o prevenciu, boj e, proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a taktiež riešiť otázku návratov. Je tiež dôležité, aby sme dlhodobo investovali do Afriky. Bola som v Nigerii a e, z delegáciou Európskeho parlamentu a vďaka efektívnej aktivitám EÚ sa nám podarilo zredukovať mieru migrácie, zachránili sme ľudské živy, životy, potlačili sme obchodovanie s ľudskými bytostiami a ja sa naozaj teším na to, ako budeme naďalej v Európskom parlamente. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pani Koraca Bild. Už e, vypršala minúta, teraz pani Niedermüller. A Global Compact fontos hozzájárulás a migráciu, a ügy, globál... Takže toto je skutočne e, dôležitý e, príspevok. Je to rámec, ktorý má jasné pravidlá a zaručuje sa tam, že ľudia budú mať právo na azyl a je škoda, že niektoré európske štáty nechcú pristúpiť e, k tomuto dohovoru. A tí, ktorí odmietajú toto vyhlásenie, tak tých nezaujíma riešenie, ale to, aby migrácia naďalej zostala problémom, pretože môžu z toho vybiť pre seba politický kapitál. A toto je neludské, nehumánne a dôsledky tohto rozhodnutia nás postihnú všetkých. Musíme bojovať proti rasizmu a xenofóbii. Ďakujem kolega Nidlmüller a teraz na minútu kolega Fito. Ďakujem, pán predseda. Pani Mogherini povedala, že tento globálny pakt nebude právne záväzný pre prístupujúce členské pri e, pristupujúce štáty. V decembri v Marrakeši bude konferencia na túto tému, ale bohužiaľ politika e, v Európskej únii v tomto zmysle v posledných rokoch e, zlyhávala. Je to, je to samozrejme aj kultúrny a sociálny aspekt. Myslím si, že dobre sa nezúčastnia tejto iniciatíve, keďže je tam veľká miera neistoty, predovšetkým preto, že sa výlučným spôsobom snažíte spustiť politickú akciu, a púšťate sa nesprávnym smerom. Ja som si vypočul všetkých, ktorí nesúhlasia s Talianskom, ale Taliansko hovorí o tomto globálnom pakte vďaka pánu Melonemu. Ale bohužiaľ vláda, e, situácia je dosť nejasná. Salvini povedal, že sa nezúčastní na konferencii v e, Marakeši, ale prezident povedal opak. Ale Taliansko sa tam nezúčastnia tejto vládnej dohode pardon, konferencii. Ďakujem teraz pán Borgecio. Ja nebudem citovať eh, Salviniho, ale pápeža Františka, ktorý tu v parlamente povedal, že Európa si musí stanoviť svoju vlastnú kultúru, identitu a môcť ju brániť. Okrem toho je tu aj právo na príjmanie e, ľudí a taktiež na to pomáhať im v ich vlastných krajinách. Napriek tomu, že tieto že Európa nereaguje na tzv. Marshallov plán pre Afriku a Európa neexistuje. Máme tu štáty, ktoré majú svoju vlastnú kultúrnu identitu, takže Európska únia má limitovanú zrchovanosť ako sovietský zväz a ja si myslím, že by sme sa mali inšpirovať učením tých, ktorí majú predstavu o tom, čo to Európa vlastne znamená. Ako napríklad pápež František, pokiaľ by to, ne, by to e, povedal, tak ja by som to e, podpísal a bez výčitek svedomia. Máme tu ľudí, ktorí utekajú pred stíhaním, tak tam dobre. Ale mali by sme konečne ukončiť tento obscenný obchod s migrantami. Ďakujem, kolega Borgecio. A teraz na minútu kolegyňa Kienge. Ďakujem, pán predseda. Ja budem s parlamentom delegáciou v Marrakeši. Globálny pakt umožňuje reagovať globálne na tému migrácie. Tým pádom sa poskytuje kontinuita našej práci, ktorá začala so správou o holistickom prístupe k migrácii Niektoré členské štáty sa rozhodli sabotovať túto medzivládnu konferenciu, okrem iného aj moja krajina, Taliansko. A chcem podať nasledujúce vec týmto krajinám. Orbán, Salvini a ďalší, ktorí ste sa rozhodli urobiť tento krok, poďte do Marrakešu, poďte tam s nami, pretože protestovať proti globálnemu paktu, toto znamená protestovať len proti bezpečnejšej regulárnejšej migrácie, ale taktiež to znamená sa postaviť proti ľudským právam migrantov a utečencov, pretože toto je história. Migrácia tu bola vždy a nedá sa zastaviť, bude pokračovať a je treba čeliť hlbokým príčinám migrácie, pretože opäť sa ukazuje e, pokritectvo talianskej vlády, ktorá sa E, ktorá odmieta čeliť migračnému e, javu solidárnym spôsobom. Rečnička bola prerušená. Ďakujem. Teraz prechádzame do spontánnej rozpravy. Každý aj máme dvakrát toľko rečníkov, než nám umožní čas. Dnes sa bude hlasovať trochu dlhšie, takže prosím e, o zhovivavosť, pokiaľ ne zoberiem všetky rečníkov disku. Ako pribude hovoriť pán kolega Zver. Ďakujem, pán predseda. Ja som proti globálnej dohode v Marrakeši. Táto dohoda do tejto ne- dohode nepristúpili ani Austrália, ani Izrael a 10 členských štátov EÚ sa rozhodlo, že nepodporí e, túto dohodu, takže nie je to žiadna globálna dohoda. 70 slovinského obyvateľstva je proti. Aj poli- ani politické strany sa nezhodnú a predovšetkým európska ani medzinárodná verejnosť. Je to zlý text a taktiež nie je pravda, že by táto dohoda nebola právne záväzná. Tento dokument je právne záväzný, takže ja som proti, pretože riadenie migrácie tým bude ešte horšie. A Európska únia by mala vyhradiť viac finančných prostriedkov pre krajiny pôvodu. Ďakujeme kolega Z Verta, bude hovoriť kolega Freund. Ďakujem, pán predseda. Je očividné, že tí, ktorí odmietajú migračný pakt, ho nečítali. Ide im o len pa, pa, stranickú politiku a populizmus, pretože odmiet, odmietajú to, čo v tomto migračnom pakte a síce napríklad, aby si skávali údaje, aby sa vytvoril základ pre migračnú politiku, alebo aby sme sa vyhli e, príčinám, ktoré nutia ľudí opustiť ich domovské krajiny, alebo že by sme mali k dispozícii reálne informácie o všetkých fázach migrácie. Takže to taktiež odmietajú. Alebo odmietajú za zachraňovať e, ľudské životy a koordinovať e, medzinárodné opatrenia. Taktiež odmietajú cezhraničný boj proti prevádzačom ľudí a taktiež bojovajú, e, pardon, odmietajú koordinovaný manažment hraníc. My chceme vytvoriť dobré podmienky pre taktiež lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie návraty readmisie migrantov do ich domovských krajín. Ďakujeme, kolega Freund. Teraz kolegyňa Tomašič. Ďakujem. Je tu potrebné dosiahnuť globálny pakt, avšak veľký počet krajín nerešpektuje e, práva migrantov a vracajú ich. Desiatky tisícov ľudí majú falošné identifik- eh, identifikačné doklady, prechádzajú cez hranice a idú na západ. Eh, keď sa tvárime, že to neexistuje, tak eh, ohrozujeme sami seba. Migrácia musí byť bezpečná a to ako pre migrantov, tak aj pre nás. Do našich krajín vstupujú obrovské počty ľudí a nevieme, kto sú alebo aké majú zámery. Globálny pakt odmietli tieto štáty Izrael, Spojené štáty Austrália a ďalšie mnohé krajiny EÚ. Tieto krajiny sú často eh, podporované krajinami pôvodu a nekrajinami prijatia. To iba problém zhorší. Ďakujem pani Tomáši. Teraz Šoltes. Tak, globalni dogovor seveda bi potrebovali že mnogo prej in mnogo lažje. Pod, samozrejme, že potrebujeme túto globálnu dohodu, tento globálny dohovor a oveľa jednoduchšie by sa nám riešili niektoré problémy, ktorými sa v súčasnej dobe zaoberáme. Tento globálny dohovor znamená, že by sme mohli účinne riadiť migráciu a taktiež by to znamenalo, že by sme mohli lepšie brániť nezávislosť členských štátov. Tento dohovor má veľké ambície. A pokiaľ si prečítame všetky ciele, ktoré sú stanovené v globálnom pakte, tak vidíme, že prináša mnohé riešenia a myslím si, že nemá zmysel bojovať proti tomuto paktu. Ďakujeme kolega Šoltés a na záver v spontánnej rozprave bude hovoriť kolega Epitedeios. Ďakujem, pán predseda. Globálny pakt o migrancii je nielen nedostatočne vyriešený, ale je to nebezpečný dokument. Poprvé, Hovorí sa tam o práve na masívny pohyb komukoľvek, kto prichádza z tretej krajiny a kto chce preniknúť do EÚ. Jednoducho chce e, sa dostať na územie buď Európskej únie alebo do Spojených štátov. To však nie je dobré riešenie. Členské štáty by nemali e, uplatňovať takúto migračnú politiku a brániť hranice. I sú tu tiež nastavené isté ciele, ktoré by jedného dňa mohli začať byť záväzné. V tejto chvíli sú to ciele paktu, ale mohli by nabrať tú formu záväznosti. Takže ďakujem kolega Epitedejo, s tým sme ukončili spontánnu rozprávu, ako, bude hovoriť, ako ďalšie bude hovoriť pani Mogherini. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že E, tu hovorím za komisiu, potom rakúske predsedníctvo vyjadrí stanovisko Rady. Európska komisia má veľmi jasné stanovisko, pokiaľ ide o globálny kompakt a ako som vysvetlila, je to výsledok e, procesu, ktorý sme my iniciovali v rámci e, OSN. Požiadali sme o partnerstvo, požiadali sme o globálny politický rámec na to, aby sme spoločne riadili túto otázku. No a to na začiatku, teda na základu toho, čo sme už robili, či už s našimi africkými priateľmi, priateľmi z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a tak ďalej Prepačte, pán predseda, ťažko sa mi hovorí, keď tu niekto nahlas vedľa mňa rozpráva. My sme naštatovali tento proces v rámci OSN, požiadali sme o politický e, prístup nie je právne záväzný, aby sme nastavili partnerstvo, pretože my, Európania, sme zistili, podľa mňa dosť neskoro, v roku 2015-16, ale dobre, došlo k tomu, že potrebujeme vybudovať silné partnerstva s krajinami pôvodu, tranzitu a e, určenia. A musíme podporovať spoločný prístup, e, pokiaľ ide o riadenie migrácie, musíme bojovať s, e, s pašerakmi, poskytovať príležitosti a to všetko efektívnym spôsobom. Je to naozaj náročný proces, avšak tento proces sa teraz odráža v tom pakte, ktorý e, začal ako európsky prístup a teraz je to na globálnej úrovni. Ako som povedala, e, z, z veľkej časti sa tam odrážajú stanoviská EÚ. A odráža sa tam aj par- práca, ktorú teraz odvádzame s našimi partnermi, napríklad práca s UNHCR alebo INR. A môžem povedať, že Európska komisia bude zastúpená v Marekeši, e, bude tam e, komisár Avramopoulos a budeme sa naďalej e, aktívne angažovať z OSN, budeme sa zasadzovať o implementáciu, možno viete, možno nie, po Marekešskej konferencii sa bude hlasovať na generálnom zhromaždení, kde členské štáty OSN budú hlasovať a Európska komisia bude naďalej spolupracovať s OSN, s agentúrami, s partnermi a budeme e, pracovať na tom, aby sa tento program implementoval, pretože sme videli, že za prvých, e, prvé dva roky, e, keď sme pracovali v súlade s líniami globálneho kompaktu, tak už to začalo prinášať výsledky. Čiže budeme naďalej pracovať týmto smerom, budeme investovať do globálneho paktu, budeme pracovať na implementácii tohto politického nezáväzného rámca pre spoluprácu, ktorý bude viesť našu prácu aj v nadchádzajúcich 10 ročiach. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka Mogherini a teraz bude hovoriť pani ministerka Štadler. Ďakujem, pán predseda. Ja, pani, pani Mogherini, vážení poslankyne, páni poslanci, bolo to veľmi užitočné vypočuť si tu dnes túto diskusiu vzhľadom na to, že dojde k, k k zasadnutiu, kde sa to bude riešiť v New Yorku. Využijem to a poviem to, čo som už povedala na začiatku, že Migrácia vo všeobecnosti a najmä spolupráca s tretimi krajinami, to budú, bude vždy ústredím programu či rady alebo predsedníctva, takže my naďalej budeme pokračovať v tom, aby sme naozaj prispievali k tomuto cieľu a chcem sa eh, vám poďakovať za to, že ste sa tu s nami podelili o svoje pochybnosti, otázky, myšlienky na túto tému. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani ministerka Ed Stadler. Tým pádom sa končí naša rozprava. A ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu týkajúca sa e, žien s postihnutím. Es beginnt als Verfasser. Ako prvá bude hovoriť autorka, kolegyňa Estara Sferragut. Ďakujem za slovo. Pán predseda, dnes hovoríme v mene viac než 46 miliónov žien s postihnutým, ktoré predstavujú 16,6 eh, celkového obyvateľstva Európskej únie. Dnes eh, ich chceme zviditeľniť prosím sa tejto diskusie, chceme sa za ne postaviť. Táto eh, diskusia chce dosiahnuť toho, aby mohli uplatňovať svoje práva, pretože tieto ženy sú predovšetkým ľudskými bytostiami. Sú to občianky, ktoré nemôžu byť definované svojim postihnutím, ani to nechcú. Oni každý deň musia čeliť rovnakým problémom ako zvyšok žien. Sú to matky, e, kamarátky, céry, pracovníčky, majú mnohé talenty a mnohé schopnosti a obohacujú našu spoločnosť a robia ju rôznorodejšiu. A prečo? Preto je ich príspevok e, v spoločnosti kľúčový a ich treba podporovať a majú rôzne plány, ktoré si musíme vypočuť. A dnes tohoto diskusiou chceme vytvoriť pozitívne povedomie ohľadom rôznorodosti a chceme dosiahnuť, aby kultúra rôznorodosti e, bola trochu rozšírenejšia, pretože vedie k lepším sociálnym výhodám. Tieto ženy každodenne čelia výzvam, kvôli ktorým sú neviditeľné. Sú to ženy, ktoré nevidia, ktoré nepočujú, ktoré žijú iným spôsobom, ktoré nie sú mobilné. Sú to ženy, ktoré majú postihnutie a ich, spoločnosť ich často vylúčuje, často sú tam rôzne e, mentálne prekážky, oni sú niekedy až neviditeľné a sú často diskriminované v rôznych sektoroch vo všetkých krajinách. Hovoríme to oblasti vzdelávania, inkluzívneho vzdelávania. Toto znamená, že všetci sa môžeme zúčastniť života na, e, v spoločnosti a môžeme k nej prispievať. Keď sa diskriminuje v oblasti vzdelávania, tak sa viní z toho práve žiak, ktorý je iný a toto sa nemôže diať práca na inkluzívnom vzdelávaní, na prístupnosti pre týchto ľudí. Toto nás môže všetkých spoločností prepojiť, aby tieto osoby sa mohli zúčastniť e, vo všetkých sektoroch. A len 18,8 e, žien s postihnutiami je v Európskej únii zamestnaných. A toto je oveľa menej než mužov s postihnutím. A my musíme hovoriť taktiež o digitálnych schopnostiach, pretože je tu e, veľká skupina týchto žien, ktoré majú viac než 60 rokov a preto si musíme vyvinúť stratégiu pre staršie ženy s postihnutím. Taktiež hovoríme o tom, že je treba, aby tieto ženy sa plne zúčastňovali na všetkých aktivitách, pretože nemôžu zostať marginalizované a musíme im zaručiť taktiež e, možnosť kandidovať a voliť. Nedávno sme v Španielsku mali v tomto zmysle e, zmenu zákona. Hovoríme tu o tom, že všetci musia byť, jedno, musia byť si rovní v rámci európskych hodnôt. Musíme spoločne vytvárať e, verejnú politiku, musíme boriť bariéry a predovšetkým musíme poskytovať jednoduché a pravdivé informácie, tieto ženám mohli uplatňovať svoje práva. Prístupnosť je taktiež podmienkou preto, aby tieto tu ženy sa mohli rovnako zúčastňovať života v spoločnosti. A komisia a rada nám pripomenuli, že e, už pracujú na e, príslušnom dokumente. Je to menej, než sme potrebovali, ale je to prvý krok, aby sme pracovali na Európe bez bariér. Je treba, aby toto prebiehalo vo všetkých formátoch, vo všetkých jazykoch. Napríklad, čo sa týka e, ginekologických skúšok, tak e, často tieto sú, nie sú prístupné pre tieto ženy s postihnutím. Ďalej je tu otázka e, podporných služieb, materstva, domáceho násilia, komunikácií. Všade je treba boriť rôzne bariéry. Sociálny pilier je príležitosť, aby sme mohli zahrnúť ženy s postihnutím do e, života taktiež boli protagonistkami. Aj treba to urobiť v dôstojnosti. Je treba prelomiť mlčanie, ktoré obklopuje zneužívanie týchto žien, pretože každá tretia žena s postihnutím bola alebo bude vo svojom živote e, zneužívaná alebo obeťou domáceho násilia. Preto potrebujeme mať stratégiu rešpektu a podpory týmto ženám. Taktiež hovoríme o ďalšej podobe diskriminácie, ako napríklad nuteném, hovoríme o nutených potratoch alebo e, musia dávať deti nutenie na adopciu Takže toto je všetko diskriminácia, je to nehumánne, neludské. Potrebujeme ukazovateľ, aby sme presne poznali situáciu týchto žien. Potrebujeme ukazovateľe v súvislosti s rodom a s postihnutím vo všetkých oblastiach a Chcem povedať, že článok 5 e, cieľov udržateľného rozvoja hovorí o tom, že musíme pomôcť ženám, ale pokiaľ chceme pomôcť ženám s postihnutím, tak potom pomôžeme celému ľudstvu a my chceme dať týmto ženám príležitosť žiť, cítiť, vytvárať e, nové veci. Ja som priateľkou takýchto žien, a ja možno mám e, nejaké postihnutie, ale mám rôzne ďalšie schopnosti. Som predovšetkým ľudská bytosť. Toto mi e, povedali všetky tieto ženy a ja chcem byť len človekom ako všetci ostatní. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Estaras Feragut. Teraz sa nasleduje pani komisárka Tyson. Thank you, President. Uh... Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Základné práva, inkluzívny rast a sociálna spravodlivosť sú naozaj jadrom programu tejto komisie. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme sa ubezpečili, že nikto neostane e, pomimo a chcem sa poďakovať pani Estera Sferagut a výboru FEM za to, že túto otázku e, žien s postihnutím otvorili. Komisia postúpila dôležité legislatívne iniciatívy, aby ochránila účasť e, osôb v, spostnutí v spoločnosti a aby propagovala rovnosť e, rodov. Dva príklady. Európsky pakt e, o prístupe, na ktorom sa predbežne spolu e, legislatóri dohodli, e, zruší e, bariéry v, pri, pri prístupe k službám, taktiež preklenie e, digitálneho e, priestoru. Potom chceme, aby ľudia, ktorí sú opatrovateľmi, čo sú najmä ženy, aby boli lepšie schopné vyvážiť svoju prácu a súkromný život. Toto pomôže taktiež vyriešiť e, rozdiel v zamestnanosti či v miere penzí medzi ženami a mužmi. A ja verím, že tie nadchádzajúce trialógy to e, čo skoro vyriešia. A teraz tie tri otázky, ktoré ste položili, ak dovolíte, ja odpoviem na to. Všetky členské štáty a Európska únia sa zaviazala k implementácii e, konvencie OSN o právach osôb s postihnutím Európsky, európska stratégia v tejto sfére je hlavným nástrojom únie, e, ako toto dosiahnuť do roku 2020. Je to súčasťou širších snách v rámci Európskej stratégie 2020, aby sme vytvorili inteligentné, udržateľné a inkluzívne e, miesto pre rast. A plná e, hospodárska sociálna účasť ľudí s postihnutím je zásadná na to, aby sme naplnili E, ciele Európskej stratégie pre e, obdobie 2020. Európska komisia v tejto chvíli pripravuje hodnotenie e, stratégie pre ľudí s postihnutím. V Tom, tomto hodnotení sa budú riešiť všetky aspekty postihnutia, takže bude sa tam riešiť ženy a dievčatá s postihnutím a výzvy, ktoré vyplývajú e, z diskriminácie, ktorým takéto osoby čelia. Súčasťou našej prípravy budeme konzultovať s maximálnou mierou zúčastnených strán. Chceme e, zobrať do úvahy samozrejme aj stanoviska Európskeho parlamentu, ako napríklad uznesenie z minulého roka či chceme zobrať do úvahy aj stanovisko k výboru OSN. A teraz pokiaľ ide o údaje v oblasti e, rodov, tak naozaj, aby sme mohli vyvíjať riadnu politiku, potrebujeme vhodné údaje. V tejto chvíli aj v rámci Európskeho semestru pracujeme s takýmito údajmi a vďaka tomu máme naozaj objektívny základ na e, identifikáciu diskriminácie v medzi pohľaviami. Napríklad sa na náklade našich údajov poukazuje, že ak pokiaľ ide o chudobu, e, tak ženy z, alebo nezamestnanosť, tak ženy s postihnutím sú znevýhodnené voči mužomi s postihnutím. Alebo pokiaľ ide o vyššie je, e, vzdelanie, tak opäť viac chlapcov chodí do školy než dievčat. Pokiaľ ide o otázku rodu, tak aj v zahraničnej činnosti EÚ sa tomu venujeme, poskytujeme podporu partnerským krajinám, aby taktiež zlepšili zber údajov, ktoré sú dezagregované na základe pohľavia a e, postihnutia. Je tu tiež povinnosť e, uskutočniť analýzu e, z rodového hľadiska pre každý projekt e, rozvoja a na záver sa chcem ešte vyjadriť k tomu, čo robí komisia, aby umožnila účasť žien s postihnutím v európskych voľbách. Moja kolegyňa komisárka Jourová vydala vyhlásenie k účasti ľudí s postihnutím na európskych voľbách a to na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v 5. júla tohto roka a hovorila o odporúčení komisie z februára 2018, v ktorom sa rieši výmena najlepších overených postupov s výhľadom propagovať e, uplatňovanie práva voliť týchto skupín, vrátanie skupín ľudí s postihnutím. A tento rok sa chceme opätovne venovať tejto téme spolu s e, expertami členských štátov. Budeme riešiť práve otázky e, volebného práva. Tu bude 26. 27. novembra. Teda bolo a hovorili sme tam o základných právach demokracií v EÚ, vrátane propagácie širokej účasti ktorá je podmienkou inkluzívnej a demokratickej spoločnosti. Chcem ešte na záver povedať, že smernica o prístupe k eh, web, webovým sídlám verejných orgánov prispieje k tomu, že sa zabezpečí prístupnosť informácií, ktoré vydávajú verejné orgány, a to v celej EÚ a bude sa to teda týkať aj politické účasti a volieb. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka Tyson. Teraz na 1,5 minúty dostáva slovo pani Kozlovská Rajevič. Ďakujem bardzo. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani komisárka, vážne dámy, vážení páni. V prvom rade sa chcem zavlahožľať rode Estera za vynikajúci text uznesenia na tému situácii žien s postihnutím. V Európe žije 80 miliónov osôb s postihnutím, z toho 46 miliónov sú ženy a iba 18 z nich má zamestnanie. E, osoby s postihnutím, o nich sa starajú najmä ženy. 80 z nich to robí mimo formálneho rámca a bezplatne, čo je uzavretý kruh nespravodlivosti nekončiaceho úsilia. A prečo tak málo žien s postihnutím je na trhu práce? Aké predpisy alebo ich nedostatok prekážajú ekonomickej samostatnosti žien s postihnutím. Nie je to len otázka peňazí, nevyužitého talentu a kompetencií. Je to tiež otázka ľudskej hodnoty, ktorá súvisí s tým, že človek môže byť nezávislý a plne zaangažovaný do spoločenského a ekonomického života. Dnešné technológie, o čom hovorí aj uznesenie, umožňujú osob, osobám s postihnutím o, o, o, oveľa väčšie možnosti, než to kedysi bolo. Môžu byť naozaj môžu sa zrealizovať a môžu taktiež pracovať. Pani komisárka, čo najskôr musíme e, uplatniť odporúčania OSN o právach osôb s postihnutím, ako aj Európsku stratégiu v oblasti e, handicapovaných osôb, ktorá má veľmi veľa e, informácie týkajúcich sa rovnosti pohlavy. Ja chcem vyzvať komisiu a členské štáty, aby revidovali a plne uplatňovali predpisy, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím. Ďakujeme pekne, pani kolegyne Kozovská Rejeviš. Teraz nasleduje pani kolegyňa Bilinkevič, ten aj pol minúty. Ďakujem. O právach ľudí s postihnutím a žien s postihnutím by sme nemali hovoriť len pri príležitosti Európskeho dňa práv ľudí s postihnutím. Týmto témami by sme sa mali zaoberať denodenne v členských štátoch komisii aj spolu s organizáciami, e, ktoré presadzujú práva ľudí s postihnutím, Európsky pilier sociálnych práv nám neumožňuje žiaľ znižovať diskrimináciu týchto ľudí nedokážeme im poskytnúť prácu, dostatočný príjem, nedokážeme ich dostatočne zapojiť do politického života, do spoločenského života. Sú tiež vystavení o mnoho väčším rizikám sociálneho vylúčenia, chudoby, osobitne ženy s postihnutím sa nemôžu zúčastňovať na trhu práce, nemôžu viesť nezávislý život. Práca to neznamená len zdroj príjmu, je to aj možnosť nadvezovať kontakty, so spoločnosťou e, práca žien s postihnutím je príliš nízko platená, nehovoriac už o ich e, starobných dôchodkoch. Ďalším problémom je to, e, že máme nedostatok údajov k dispozícii o spôsobe zamestnania žien s postihnutím. Nemáme takéto údaje k dispozícii a kým nebudú tieto údaje, nedokážeme tento problém vyriešiť. Chcem tiež požiadať komisiu, aby e, vyčlenila financovanie na štrukturálne fondy na riešenie týchto problémov. Ďakujeme pekne. Pani Kolenia Blikovičute, teraz na minútu dostáva slova pani Višnevská. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni naša citlivosť k e, osobám s postihnutím sa tu objavuje v predvečer Medzinárodného dňa osôb s postihnutím, čo je podľa mňa to trošku smrdí pokrytectvom, pretože pretože sa blíži takýto medzinárodný deň pre postihnuté osoby, tak my sa v Európskom parlamente venujeme e, téme e, ľudí, ktorí by mali mať podporu, ktorým by sme mali e, vytvárať šance a príležitosti na vzdelávanie či školenie alebo prístup ku kultúre. Takže dnes by sme si mali položiť otázku, prečo Európsky parlament nerobí nieč, niečo viac, pretože nad rámec politických e, činností by sme mali robiť niečo také, čo umožní osobám s postihnutím dobre žiť. Je, je škoda, že do toho dokumentu, teraz sa obraciam doľava, e, našej miestnosti, že tam dávate témy, ktoré sa týkajú s otázkou e, rodu. To je podľa mňa škoda. režnička je prerušená. Ďakujeme pekne, pani kolegy Višnevská. Pani kolegyňu Mec mm, som nevidela, ale už ju vidím, lebo sedí na inom mieste. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Naozaj dodržiavame e, dohovor OSR na no práve ľudí s postihnutím? Nie. Ešte stále sú ľudia s postihnutím diskriminovaní a predovšetkým ženy s postihnutím a to v oblasti vzdelávania, práce, ale tiež v oblasti osobných e, možností rozvoja. Každý má právo byť šťastný, každý má právo viesť samostatný život. Život, e, kde sexualita nie je tabu, život, e, kde môžu naplno žiť prejaviť svoju sexualitu, e, kde nie znamená nie, kde si môžu platiť právo založiť si rodinu, zosobášiť sa alebo žiť s partnerom či partnerkou. A práve v tejto oblasti ženy s postihnutím potrebujú našu podporu a našu pomoc. Kolegyne, kolegovia, nejde tu o súcit, ide o základné ľudské právo. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, Pimenta López. A União Ďakujem pekne. Európska únia nemôže eh, zatvárať oči pred eh, touto nebahou situáciou ľudí s postihnutím. Ženy sú pritom dvojnásobne viac diskriminované, sú vystavené škrtom, zmenám v investovaní do sektora zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a podobne. V tomto sektore sme zaznamenali eh, krok späť dokonca, čo sa týka podpory. Eh, základné práva sú upierané ľuďom s postihnutím, tiež majú znižený prístup k pracovným miestam, k vzdelávaniu, k odbornej príprave, nie sú dostatočne chránené pred sociálnym vylúčením, pred chudobou, tiež eh, chýbajú zdroje vo verejnej správe, aby mohli byť tieto ženy zapojené do tejto časti spoločnosti tiež majú stiažený prístup k zdravotnej starostlivosti a tiež sú obmedzené z hľadiska mobility, nemajú rovnaký prístup k športovým podujatiam, k kultúrnym podujatiam. A to je len niekoľko príkladov. Je treba na to zodpovedne reagovať z verejného sektora. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Šojdrová. Ďakujem za udelenie. Ďakujem kolegyne, kolegovia, zajistenie rovnakých podmienok pre ženy s postihnutím, či už je to v oblasti vzdelávania, v zdravotníctve, alebo na pracovisku, to by malo byť samozrejme. No, tak e, v niektorých oblastech není. Zdravot... E, v e, praxi to neplatí. Zdravotné posunuté ženy majú často problém vyhľadať pomoc aj u bežných lekárov. Tieto ženy sa potýkajú so stiaženým prístupom aj v iných službách a sú vystavené rôznym podobám násilia. Tento návrh uznesenia obsahuje celý rad e, ďalších dôležitých víziev, ktoré by mali zlepšiť túto situáciu žien. Na tieto problémy upozorňuje tento text a dúfa, že pre štáty bude toto uznesenie impulzom pre zajistenie kvalitnejších služieb. Napriek tomu však musím upozorniť na témy, s ktorými nesúhlasím. Nesúhlasím konkrétne s odporúčaním na prijatie istambulského dohovoru so začlenením problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia a tiež so špecifickou zdravotníckou e, starostlivosťou e, pre e, osoby transgender. Podľa mňa tieto témy nemajú čo robiť v tomto uznesení, preto obávam sa, nebudem môcť podporiť hlasovanie toto uznesenie. Ďakujeme pekne, pani Šojdrova. Teraz nasleduje pán kolega Benifej nie je prítomný v sále však, preto pristúpime hneď k spontánnej časti rozpravy ku Catch the Eye. Ako prvý dostáva slovo pán kolega Kristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά μέσα από τη συζήτηση για τη Ďakujem. V tejto rozprave o ženách s postihnutím a ich právach Netreba uvedomiť, že je to veľmi vážna téma v Európskej únii ženy s postihnutím. Tých sa netýka len diskriminácia. Sú to témy, ktoré sa týkajú všetkých žien. Myslím, že Európska únia musí byť eh, popredí tejto bitky, tak aby diskriminácia ako taká a medzi mužmi a ženami vôbec neexistovala. Rodová rovnosť musí byť eh, nosným princípom vo všetkých politických oblastiach. Nestačia len rôzne vyhlásenia, texty, dokumenty. E, potrebujeme predovšetkým činy. Komisia musí e, sa záväzne rozhodnúť, že bude v plnej miere implementovať legislatívu o rodovej rovnosti a a členské štáty nebudú schopné to splniť, ak túto zásadu porušia, tak za to budú musieť e, platiť cenu takto dokážeme, že naozaj to myslíme vážne. Ďakujeme pekne, pán kolega Kristoforu. Teraz pani kolegyňa Stevens. Ďakujem, pani eh, pán predseda, kolegovia. Predovšetkým sa poďakovať správodajkyni za e, túto otázku e, k návrhu e, uznesenia ohľadom žien s postihnutím. Ženy s postihnutím sú často konfrontovaní s intersexuálnou diskrimináciou vzhľadom na ich postihnutie, vzhľadom na ich pohlavie a majú väčšiu šancu, že budú vystavené násiliu a sexuálnemu zneužívaniu než ženy bez handicapu, predovšetkým pokiaľ je to pokiaľ viac postihnutí naraz. Okrem toho sú podzastúpené na pracovnom trhu aj v politike a tým pádom mnoho žien z postihnutím sa cíti zo spoločnosti byť vylúčené a dúfam, že e, komisia sa e, inšpiruje týmto našim návrhom. Máme tu stratégiu pre 2020 až 2030, tak aby sme mohli riešiť túto problematiku, pretože rovnosť, nediskriminácia, rešpekt a rovnaké šance pre ženy s postihnutím už nehovorme, ale už konajme. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Stevens. Na záver, keďže aj dostal slovo pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievam sa, že táto rozpráva odhalila, e, že jasne existuje diskriminácia žien s postihnutím, ale aj žien vo všeobecnosti. Som ráda, že 13. decembra si pripomenieme globálny celosvetový deň e, ľudí s postihnutím a to je podľa mňa správne. Je treba prijať potrebné opatrenia. Hovoríme tu v Európskom parlamente. Musíme sa snažiť o to, aby dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím sa dodržiaval na všetkých úrovniach. Jasne sa ukazuje, že sú ťažkosti v zaistení prístupu najmä na trh práce, osobitne v Grécku. V Grécku totiž eh, panuje obrovská diskriminácia kvôli úsporným opatreniam, ktoré vnútila trojka. Zasiahlo to najmä ľudí s postihnutím. Musíme teda zintenzívniť naše úsilie a ostrániť tieto prípady diskriminácie. Ďakujeme pekne, pán Maria, s týmto je keď vždy aj časť rozpravy uzavretá. Na záver rozpravy dostáva slovo v mene komisie pani komisárka Tyson. Thank you, Ďakujem. Vážení poslanci, táto rozprava opäť raz dokazuje relevantnosť strategického a dlhodobého prístupu, ktorý sme si zvolili venovať sa aj osobitným témam rodovej rovnosti, aj e, otázkam postihnutia. Musíme e, pripomenúť, že rodová rovnosť je o rovnaké príležitosti a tiež zapojenie osob s postihnutím tiež sú e, jednými z princípov Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol spoločne prijatý pred rokom na úrode všetkých troch európskych inštitúcií. Nie pochyb o tom, že zapojenie Európskeho parlamentu v posledných rokoch prispieje k ďalším úvahám o plnom obsahu budúcich politických rozhodnutí na európskej úrovni o právach ľudí s postihnutím. Komisia je odhodlaná tiež zajistiť zapojenie ľudí s postihnutím do tohto procesu, ako aj ich zástupcov, ich združení v tomto ohľade spolieham sa na podporu Európskeho parlamentu, ale aj členských štátov, že budú našimi spojencami v tomto procese, aby dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím sme eh, mohli pretaviť do praxe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Rozprava je týmto ukončená. Na záver rozpravy bol predložený návrh uznesenia politických skupín. Hlasovanie o tomto uznesení prebehne dnes o niekoľko minút. So, ich unterbreche die Sitzung bis zum Beginn. Odročujem schôdzu až do začiatku hlasovania.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 Ale vlastne, že to tam máš? časť.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 pendant que vous vous asseyez, je voudrais vous indiquer que nous avons le plaisir d'accueillir... Ako sa tak uh, usádzate, uh, chcela by som povedať, že tu máme delegáciu z Marčelisi Oli, uh, ktorej uh, predseda Šaif Rajzoda. Delegácia sa tu zúčastní 7. jeho stretnutia medziparlamentnej spolupráce s Tadžikistanom. Sme veľmi radi, že je tu prítomná vaša delegácia. Je to pre nás veľká česť. A to je znak e, nášho záväzku presadzovať ľudské práva, politický pluralizmus, právny štát v Európskom parlamente. Dámy a páni, ja vám prajem e, veľmi užitočnú účasť na schôdzi a príjemný pobyt. Alors. Takže, aká škoda. Je vous en parlerai a ja budem hovoriť s vami osobne. A to sa určite vyrieši. Áno, áno, videla som vás, videla som vás. A videla som najskôr dámu. Dobre, to je vyriešené. Madame Ward, vous aviez un problème. De traduction. E, je tu nejaký problém ešte s mm, tlmočením? Nie, nie.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 dnešného prejavu dvoch eh, laureátov Nobejovej eh, ceny, eh, keďže aj Európska únia dostala Nobelovú cenu. Chcela by som vás poinformovať, že včera ubehlo 7 rokov od bruselskej deklarácie, ktorá sa prihlásila k mieru. Bolo to podpísané tu v Európskom parlamente pod patronátom Gianniho Pitelu, eh, svojho času prvý, prvého podpredsedu Európskeho parlamentu, obsahovala aj eh, konkrétne kroky pre podporu eh, mieru v jeho univerzálnom význame a vychádzajúc z významu každého jednotlivca, vychádza z ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, solidarity ktoré sú ukotvené v charte základných práv Európskej únie a potvrdené Európskou eh, Lisabonskou zmluvou z roku 2009. Takže pripomeňme si, kolegovia, že Európska únia je a vždy bude mierovým projektom. A teraz prejdeme hneď k hlasovaniu. Máme tu správu pána Daltona uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvalovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek. E, hlasujeme e, nominálne, teda menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Všetci ste hlasovali, všetci sedíte. Končím hlasovanie. Prijatý. A teraz prejdeme k správe pani Geringer de Ödenberg E, opäť hlasujeme menovite obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenia alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá správa. Teraz prejdeme e, k správe pani dali opätovné viazanie zostávajúcich sum viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí rady je to jednotné hlasovanie. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, myslím, že pani Dali si želala vystúpiť. Pani Dali, bude to veľmi stručné. Neobávajte sa, nech sa páči. Pani Dali. Ďakujem, pani predsednička. Eh, podľa bodu 95.4 eh, by som chcela požiadať, aby sa eh, toto dostalo na, do fázy medzi... Teraz mám návrh hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, takže posielame to späť do kompetentného výboru. Teraz máme správu pána Davida Martina, pristúpenie samoj k dočasnej dohode o partnerstve EÚ a Tichomorskými štátmi. Je to menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k správe pána Gualtieriho. Menovanie e, predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky. Je to tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kandidatúra pána Enria e, je prijatá. Teraz pani Eidergadia Zabarubial, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Le vote Končím hlasovanie. C'est adopté à la majorité. Prijaté väčšinou. Prejdeme správe pána Fajon o dočasnom obnovení kontroly na vnútorných hraniciach. Je tu žiadosť od kompetentného výboru hlasovať en blok. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. E, toto prvé hlasovanie si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, väčšina prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 40. Kto je za? Overíme si 13. Otváram hlasovanie elektronické. Le vote Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 40 otvar... Pardon, odpravuje sa rečnička. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý pozmeňujúci návrh 46 za, proti, kto sa zdržal. Prijatý pozmeňujúci návrh 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz prejdeme e, pozmenujúci návrh číslo 20 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 21D za. Proti? Zdržali sa? Ja, mne sa zdá, že je to zamietnuté, overíme však elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý pozmenujúci návrh 51 odpada, 22D, 52D, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 23, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Pozmeňci návrh 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A teraz 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Pozmenujúci návrh 26, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz prejdeme 56 CP2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Za, prijatý návrh 56 CP3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. E, pozmenujúce návrhy 28 D57 D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 56 CP4 za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. 58D za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Hlasujeme 56 CP5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeniaci návrh 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nie je to jasné. E, overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúc návrh 30. Končím hlasovanie. Prijatý 59D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 56. Chcete, aby som overila hlasovanie o 31? Želáte si overiť? Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz hlasujeme 56 CP6. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 32, e, tam je, hlasujeme po mene, kto je za. Pardon, e, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za, kto je proti kto sa zdržal, prijatý. 60, kto je za, CP3, 60 CP3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme si hlasovanie, hlasujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 61 CP1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa 38D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Mm, overíme si, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. prijatý. Teraz prejdeme k hlasovaniu o 39. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 63. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. Nominálne hlasovanie o 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 44, tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie, otvorené je hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 45 a 66 spolu, otváram hlasovanie. Pardon, opravuje sa pani predsednička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 67 za, proti, pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička, zabudla na 68, e, hlasujeme o 68 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 47 za, proti, zdržali sa, prijatý, 69 za, proti, zdržali sa, prijatý, e, menovité hlasovanie o čísle 3. Otváram hlasovanie o čísle 3, pozmeňujúci návrh číslo 3. Končím hlasovanie. Prijaté menovité hlasovanie o čísle 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý menovité hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 7. Nominálne hlasovanie otváram. Koni. Ešte je to otvorené stále. Končím hlasovanie. Prijatý 12. E, nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Pardon, ešte ospravedlňuje sa Predsednička, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo 14. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o návrhu výboru. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz dávam slovo pani Fajon. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pani e, predsedníčka. Žiadam, aby sa táto e, otázka postúpila ďalej výboru pre medziinstitucionálne e, rokovania podľa pravidla 9.4. Ďakujem pekne. Áno, ja dám hlasovať o tomto návrhu spravodajky. Niekto je za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie k návrhu spravodajkyne. Končím hlasovanie. Prijatý návrh. Takže budeme na tom, bude sa na tom pracovať ešte vo výbore. A teraz prejdeme k správe spoločné pravidla prevádzky leteckých služieb. Hlasujeme e, menovite o pozmeňujúcom návrhu 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. A teda to znamená, že prvé čítanie v parlamente je ukončené. Teraz máme námietky v zmysle článku 66 odsek 3. Kto je za uznesenie? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz prejdeme e, k škandál s transakciami cum-ex finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci pozmenujúce na návrh 46 hlasujeme za proti zdržali sa prijatý Pozmenujúci návrh 47 za proti zdržali sa prijatý 4 za pro... zdvíhajte prosím vás ruky kto je za proti zdržali sa. Overíme si elektronicky. si e, návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. E, menovité hlasovanie o čísle 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý menovite o pozmenecom návrhu 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 18. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý, 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 21, 48 a 71 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, E, zdá sa mi, že je to zamietnuté, ale overíme elektronicky 21, 48 a 71. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 22 a 72 spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietajú sa. 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Overíme elektronicky 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijata. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 50 a 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 74 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 52, 75 spolu za. Proti. Zdržali sa Overíme si elektronicky 52 a 75. Otváram hlasovanie. Adopty. Končím hlasovanie 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Hlasujeme o 54 za. Želáte si overiť 53, takže hlasujeme elektronicky o 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Menovité hlasovanie o 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 28. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 30, 55, 77 boli stiahnuté. Hlasujeme o návrhu 76 za, proti zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 56 za, proti, zdržali sa, prijatý e, odsek 10 pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňujúci návrh 32 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnutý pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 31, 57, 79 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý e, nominálne hlasovanie o návrh. Chcete, aby sme si overili návrhy 31, 57, 79? Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o návrhoch 58 a 80 spoločne. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 78, e, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý 7D, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijatí. 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí, menovité hlasovanie o 34, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa menovité hlasovanie o návrhu 35, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Hlasujeme o 36 a 61 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietajú sa. 60 a 82 spoločne za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 62 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa 63 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 81 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 83 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 84 za, proti, zdržali sa Mám pochybnosti, overíme si hlasovanie elektronicky 84. Končím hlasovanie. Je, Je to prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté 40 za, proti, zdržali sa prijaté 41 za, proti, zdržali sa prijaté 8, 42, 64 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté 9, 4, 3, 65 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa prijaté. Menovité hlasovanie 2D. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Je to zamietnuté. 10 s vyhnutím ruk za, proti, zdržali sa, zamietnuté menovité hlasovanie 11. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Rovnosť hlasov, takže to zamietnuté. 66 s vyhnutím ruky za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3D za, proti, zdržali sa, tu mám pochybnosti. Eh, hlasujeme elektronicky o 3D. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovité 12. Eh, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 13 a 68 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14 a 69 spolu za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Menovite hlasujeme o 15. O, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Teraz hlasujeme o uznesení v jeho celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uznesenie je prijaté. Prejdeme teraz k úlohe Nemeckého úradu starostlivosti o mládež cez hraničných rodinných sporoch. Pozmeňovací návrh 5. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. E, teda pôvodný text na dve časti, rozdelená prvá časť, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prvá časť pôvodného textu. Končím hlasovanie. Je to prijaté druhá časť, e, stále menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 6. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 18. S vyhnutím ruky za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Menovite o sedmičke. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Menovite o 8D, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Menovite o deviatke hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Hlasujeme o pôvodnom texte e, v Aha, prepačte, 23 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text e, odseku 9 v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 10, menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Zamietnuté. Hlasujeme teraz o pôvodnom texte menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 11, pôvodný text v troch častiach, prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Tretia časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 12. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 13. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie to prijaté. Menovité hlasovanie o ceku 14, prvá časť. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Pôvodný text eh, s vyhnutím ruky odsek 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 D menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, to si overíme. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovite hlasujeme 15. za, proti. Teda, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 16 vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Overíme si to. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 22, povodný text, menovite Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovite odseku 23, takisto otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Zdvihnutím rúk o 20 za proti, zdržali sa. To je neisté. Overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pôvodný text, e, prvá časť za, proti, e, druhá časť za, proti, zdržali sa. Takže overíme si eh, citáciu 13, druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No to bolo naozaj veľmi nejasné. Pani predsednička povedala, že je to prijaté. Keďže je to pôvodný text, vážení kolegovia, e, pri rovnosti hlasov v takomto prípade je text prijatý. Teraz budeme hlasovať o úvodnom ustanovení a pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si túto druhú časť. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovíte o jednotke. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté úvodné stromenie C, 4 e, časti, prvá časť menovite. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tretia časť. Tiež menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté štvrtá časť. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 21, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme teraz k úvodnému stanoveniu E. Pôvodný text, dve časti, prvá časť. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Úvodné ustanovenie E. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovite úvodom ustanovení F. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté zdvihnutím rúk 17. Kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si 17. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 2. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovite o 3D otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté, z, zamietnuté, menovite o štvorke. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté a napokon uznesenie v jeho celku, menovite, o ňom hlasujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Je to prijaté. Pani Wikström, hlásite sa o slovo. Point. Ja e, mám uh, technickú pripomienku. Chcela by som stiahnuť meno z uh, uznesenia petičného výboru o Jugendamte, text, ktorý sme o ktorom sme práve hlasovali, nie je návrh textu, ktorý som navrhla. E, bolo to zmenené hlasovaním vo výbore dosť výrazne a preto by som chcela stiahnuť svoje meno z tohto textu. Toto nie je môj text a nemal by byť takto zaznamenaný ako môj text. Ďakujem. Samozrejme, e, vaše meno z neho vymažeme. Teraz prejdeme k správe Lange Rübich, VTO, cesta vpred. Menovite hlasujeme o, o uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz správa pána Mekalistera, správa o Srbsku za rok 2018, odsek 7 v dvoch častiach, zvyhnutím rúk za, prvú časť proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, sedmička za, proti, zdržali sa prijaté, 1 a 3 spoločne za, proti, zdržali sa prijaté, 8 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Overíme si. Pozmeňovací návrh 8. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Peťka za, proti, zdržali sa prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa prijaté. A napokon menovite uznesení v jeho celku. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz e, správa pána Šoltesa e, o Kosove z roku 2018. E, pôvodný text menovite ako ceku 4. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Ru, s rúk jednotka za, proti, zdržali sa, prijaté dvojka za, proti, zdržali sa. To nie je jasné, overíme si pozmeňovací návrh 2. Uzatváram hlasovanie je to zamietnuté. O pôvodnom oceku 12 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. O oceku 33 pôvodný text menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Odsek 42 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Menovite hlasujeme o druhej časti za. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A na záver menovite uznesení v jeho celku. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz správa pána Vajgla o bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko za rok 2018. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, menovite o jednotke a dvojke spoločne, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pôvodný text za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, Ehm, menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. O štvorke men, e, za proti. Kto je za štvorku? Proti. Zdržali sa. Je to prijaté. 18 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text od odseku 57, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť, prepačte, je to prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa. Mám tu pochybnosti, overíme si to elektronicky. Šestka, Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Prvá časť úvodného ustanovenia A. Zdvihnutím ruky za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Tretia časť za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Osmička za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text. Úvodné ustanovenie F za proti, zdržali sa prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Menovite hlasujeme o uznesení v jeho celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pokračujeme ďalej. Správa pána Fleckensteina eh, o Albánsku za rok 2018. sa návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Fleckenstein, myslím, že tu máte ústny pozmeňovací návrh. Eh, dávam vám slovo.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 Nevidím, že by vás bolo 40, takže prejdeme k hlasovaniu o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu za proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2 za proti. Zdržali sa zamietnuté. 3 za proti. Zdržali sa zamietnuté. 4 za proti. Zdržali sa zamietnuté. Povedala by som 5 za proti proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasujeme o uznesení ako celku menovite. Otváram hlasovanie. Teraz eh, prejdeme k eh, správe pána Tanoka či Čierna hora. Eh, sa 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6D za, proti, zdržali sa zamietnuté, 4 za, proti, zdržali sa. Overíme si štvorku. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 7D za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3D za, proti, zdržali sa zamietnuté. Menovite o uznesení v jeho celku. Otvorené je hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. Teraz sa správa pána eh, Kána. Akademická sloboda v Európskej únii. Eh, dvojka v dvoch častiach. Menovite prvá časť. Eh, Otvorím hlasovanie. Druhá. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Teraz eh, citácia 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka v troch častiach. Prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tretia časť tiež menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pôvodný text. Úvodné ustanovenie je v dvoch častiach za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. E, úvodné ustanovenie L za, proti, zdržali sa. Prijaté. Enko. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa e, prijaté menovité hlasovanie o, o e, celom odporúčaní. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Posledné hlasovanie o situácii žien so zdravotným postihnutím predložené eh, výborom eh, FAM. Teraz eh, štvorka, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť menovite, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté, odsek 1 na štyroch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté tretia časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Štvrtá časť tiež menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Menovite takisto otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté pôvodný text odseku 19. prvá časť za, proti zdržali sa pri druhá časť menovite otváram hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Je to prijaté. vyhnutím ruku 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 24, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pôvodný text, odsek 26 za, proti, zdržali sa. Tu mám pochybnosti, overíme si odsek 26, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pôvodný text od 28 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 35, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, odsek 37, v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť menovite, otváram hlasovanie. Novatý klub. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté. Odsek 45, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie k odseku 45. Končím hlasovanie. Je to prijaté. E, pozmeňujúci návrh 2, menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. Úvodné stanovenie G, prvá časť za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Háčko, eh, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť. Dobre, takže prejdeme teraz k úvodnému stanoveniu L. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Mali sme hlasovať o pôvodnom texte. Ospravedlňujem sa, vraciame sa naspäť k úvodnému ustanoveniu H. Mali sme hlasovať o pôvodnom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Ak chcete, môžeme si to overiť. Takže pôvodné znenie úvodného ustanovenia H. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. E, úvodné ustanovenie M. Menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté menovite štvorka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Peťka. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté. Úvodné stanovenie V. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté druhá časť menovite za. Teda otváram hlasovanie. E, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 6 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz hlasovanie o uznesení v jeho celku. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem, vážení kolegovia. Čau, čau, čau, Thank you so much. Merci, Livia. Oké, okay, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégák. Ezennel megkezdjük a... Vážení kollégovia, začneme s vysvetlením hlasovania. Csendben hagyjuk el a termet. I would like to ask you to leave... Ak chcete odísť, tak rýchlo, lebo musíme skončiť s vysvetlením hlasovania o 13.30, takže prosím potichu.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 Kolegovia, prosím ešte raz, aby ste e, odišli potichu, aby sme mohli začať s prvým rečníkom. Chcela by som vás informovať, že v dôsledku množstva prejavov vysvetlenia hlasovania musíme e, najneskôr e, prerušiť zasadnutie o 13.30. Colleagues, please leave the room. Kolegovia, prosím, opustite miestnosť potichu. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó. Takže sú tu rečníci, ktorí nedostanú slovo. E, prosím, e, tí, ktorí sa nevyjadria, e, predložte svoje vysvetlenia písomne. Takže začneme s vysvetlením hlasovania. Ďakujem, že ste potichu. Prvým návrhom prvý návrh uznesenia, ktorý bude vysvetlený. Mm, škandál s transakciami ex finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci. Pán Zdrojevský má slovo na jednu minútu. Nech sa páči. Thank you. Niezwykle istotne przy tej rezolucji. Vážená pani predsednička, čo je veľmi dôležité, v tom e, uznesení je ukázať prstom na krajinu, ktorá takýmto spôsob, mala takýto problém so finančným zneužívaním. Tá krajina je Nemecko. A je veľmi smutné, že takáto dôležitá krajina v Európskej únii má toľko medzier v právnom systéme, že sa takéto niečo mohlo stať. Je to, znamená to stratu 55 miliard eur v 11 až 12 krajinách EÚ. Eh, e išlo o... E, bolo to v dôsledku nepoctivých právnikov a pracovníkov bank. Keby sme mohli ušetriť tieto peniaze, mohlo to ísť do Bundesveru a mohli sa tým financovať všetkého potreby. Najprv by sme sa mali zamerať na zmenu právneho systému tak, aby sa niečo takéto už nikdy nezopakovalo. A takisto, ako požiadal pán Rosaty, musíme postupovať v jeho Eh, duchu. Teraz pani Monika Makovej na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Škandál Cum-Ex znovu ukázal, že tam, kde orgány prižmúria oko, investigatívni novinári eh, vyniesú vynesú pravdu na svetlo. Oni boli tí, ktorí objavili, ako 55 miliard eur bolo vlastne ukradnutých od e, poctivých daňových poplatníkov. 10 rokov trvalo Nemecku, aby zmenilo svoju legislatívu a aby e, vlastne e, zabezpečilo vrátenie týchto peňazí. Dánsko, Holandsko a ďalšie členské štáty čelia podobným problémom, ale orgány vlastne zlyhajú na zložitých postupoch byrokracii a praktický výsledok je taký, že ľudia, ktorí nám kradnú, ktorí od nás kradnú, ostanú nepotrestaní. Cum-ex je obr- najväčší podvod v histórii e, Európskej únie a dokazuje, že potrebujeme rýchle, e, rýchlu európsku re- reakciu. Ešte včera vlastne, aby sme zastavili e, takúto krádež e, verejných financií, teraz v mene e, EKR, korek, kolega Ruonen Lerner. Ďakujem Členské štáty Európskej únie e, prišli v, základ, v dôsledku e, podvodov s dividendami aspoň 55 miliard eur. Tento daňový škandál bol odhalený vďaka investigatívnym novinárom. Znovu tu máme situáciu, kde orgány e, nešírili riadne informácie o tomto škandáli tam e, je vlastne ten problém otáčajúcich dvier. Hanna Bergen, ktorý bol daňový poradca, bol e, nasadený bankovým sektorom, aby vlastne vyvinul e, tento systém, tento podvodný systém. A viacero systémov bolo legálnych, čiže je ťažké pochopiť, ako Eh, existuje systém, kde viacerí ľudia, ktorí majú rovnakú daňovú zľavu eh, a tá daň nebola zaplatená, že to bolo možné, že to bolo právne možné v niektorých krajinách. Tak škandál ukazuje, že ešte treba urobiť veľa, aby sme sa vyhli, aby sme zabránili vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Ja som hlasovala za toto uznesenie. Pán Šonkeli má slovo. tento škandál, ako už bolo spomenuté, stál krajiny EÚ um, údajných 55 miliard, obrovská suma peňazí takže e, tam vlastne boli e, kompenzá- daňové kompenzácie a e, tá daň, tú daň vlastne Euró- zaplatili európsky občania, čiže európsky občania, aby som to povedal jasne, boli ukradnutí. Takže boli tu veľké pokroky pri e, boje proti e, praniu špinavých peniazí, ale tento škandál ukázal, že ešte stále medzera pri efektívnej implementácii, presadzovaní a e, administratívnej spolupráci medzi členskými štátmi. Tento škandál E, spôsobil rozhorčenie v Európe. Skoordinované opatrenia na úrovni EÚ sú potrebné. Takýto daňový podvod musí byť e, preskúmaný a musíme posilniť e, zákony, ktoré máme, aby sme sa vyhli takýmto škandálom v budúcnosti. Pán Henen z EKR na jednu minútu. Môžete povedať, že keď ten škandál bol odhalený, tak systém fungoval. Investigatívni novinári urobili svoju prácu, legislatíva bola zmenená. Nechápem celkom, prečo my ostatní e, teraz e, e, vlastne ukazujeme na to, čo je problém Nemecka. Nemecko je krajina, kde právny štát je bezpochybný a orgány fungujú na základe pravidel Čiže či to nie je eh, obsesia, eh, aby sme mali spoločnú fiskálnu politiku a išlo by o to, že sa zníži eh, kompetencia a nejde o to, že sa zabráni vyhýbaniu. Ale možno, že ja som jediná osoba, ktorá má tento dojem. A je to trošku zvláštne, že počujem e, všetky tieto rozhorčenia o vyhýbaní sa daňovej povinnosti od členov e, Európskeho parlamentu, ktorí sú vyňatí e, z platenia národnej dane z príjmu. Ďakujem. Teraz ideme na ďalší nároch, návrh unesenia úloha nemeckého Jugendamtu v cezhraničných rodinných sporoch. Teraz má slovo pán Marias na jednu minutu. Takže rola e, Jugendamtu v Nemecku, takže orgán, ktorá sa zaoberá mládežov a deťmi, e, na základe týchto aktivít naozaj prekročil hranice. Je tu obrovský počet e, sťažností, ktoré boli predložené, zaslané petičnému výboru. Rodičia sa sťažujú, no predovšetkým aj tí, ktorí majú e, bydlisko v Nemecku. To nie sú nemeckí občania, Gréci, Francúzi, Chorváti a tak ďalej. Takže opakovane sme dostali sťažnosti aj z polskej strany. Je tu logika v Jugendamte, pričom jeden z rodičov, ak je nemecký občan, e, opakovane podporuje toto. Je tu e, administratívna prax, ktorá bola aplikovaná roky. E, Jugendamt sa e, mieša do rodinného práva a to je v neprospech všetkých tých, ktorí nie sú nemeckí štátni, ktorí nie sú nemeckí štátni občania. Teraz pán Jurek, dámy a páni, aktivity nemeckého Jugendamtu E, sa stretli s odmietnutím e, kolegov, predovšetkým v prípade e, rozvedených rodín. Je dobré, že parlament sa zaoberá touto otázkou. Všetci musíme si pamätať, že ľudské práva súvisia s identitou náboženskou a práva politikov, ktorí bojujú o moc, spodliehajú privilégiám. Takže ja dúfam, že môžeme byť otvorenejší voči kritike e, liberálnejšiemu právnemu štátu, že e, takáto sociálna práca nemôže e, narušovať základné práva. Ďakujem. Teraz pán Krupa. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasoval za túto správu, pretože poukazuje na skutočnosť, že e, e, iní ako nemeckí rodičia sú diskriminovaní v Nemecku, čo vyústiuje do situácie, že deti sú odobrané takýmto rodičom, ale takáto prax takisto e, sa objavuje v iných krajinách, ako napríklad v Holandsku. Toto je v rozpore s, s chartou základných práv. Každé dieťa má právo na úzky kontakt s oboma rodičmi jedine, že by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa. V petičnom výbore sme obdržali dôkaz skutočnosti, že práva detí a práva rodičov sú porušované. Napríklad e, rodičom je zakázané hovoriť v rodnom jazyku. To vedie v germanizácii detí a dokonca v najhorších prípadoch to môže vyústiť e, do umrtia dieťaťa, ktoré sú odobrané ale od, od svojich matiek. Takže ďakujem, teraz má slovo pán Hok. Ja som hlasovala za toto uznesenie o Jugendamt. Je to rozpráva, ktorá vyvolala mnoho protirečení a je veľmi emocionálna. Nakoniec Európsky parlament dostal veľmi veľa petícií. E, treba sa pozrieť na ľudské drámy, na drámy detí a nemôžeme naďalej mm, sa držať toho, čo nazývame politicky korektné. Sú tu rodičia, ktorí sa stali obeťami diskriminácie. V roku 2016 Jugendamt eh, odobral 72 eh, deti svojim rodičom a eh, často sa tieto problémy týkajú polských detí a rodičia nemajú kontakt s deťmi a počas návštev nemôžu hovoriť rodným jazykom. Pred niekoľkými rokmi už Európsky parlament prijal správu o Jugendamt, ale neboli tam žiadne pozitívne reakcie, žiadna reflexia zo nemeckej strany a naozaj je už na čase, aby Jugendamt v Nemecku začal konať v prospech detí a aby zvýšil potenciál biologickej rodiny. Eh, Pán Sean Kelly. Takže e, tento petičný výbor odviedol veľa práce, ja som bol zapojený do tohto celého procesu a e, dostal som dobrú reakciu na petície, ktorú, ktoré boli predložené. A hoci v plnej miere akceptujem, že rodičia by mali komunikovať s deťmi vo vlastnom jazyku, ale zároveň ja teda e, vo svojej skupine som hlasoval proti tejto správe, pretože je to záležitosť členskej krajiny, teda vnútroštátna záležitosť a je to v, v právomoci členského štátu, aby to vyriešil. Boli petície z troch iných krajín, čiže mali by sme to e, vnímať e, spoločne bez toho, aby sme sa zamerali na jednu konkrétnu krajinu, aj keď v plnej miere súhlasím s tým princípom. Ďakujem, pán Daniel Hanen. Ďakujem, pani e, predsedníčka. Toto je oblasť, kde musíme postupovať veľmi citlivo. Hovoríme tu o tých najintimnejších otázkach, vzťahov medzi rodičmi a deťmi Stretol som sa s niektorými srdcervúcimi prípadmi vo výbore Pety aj e, u mňa doma v Spojenom kráľovstve, v mojom volebnom okrsku, ale mám rovnaký pohľad na to, ako môj priateľ z EPP Sean Kelly. Je to e, naozaj veľmi citlivá otázka a práve preto každý členský štát sám pomocou svojich demokratických mechanizmov a postupov by tieto otázky mal riešiť u seba doma, takže po druhý krát eh, sa tu dnes zastávam nemeckej suverenity. Je tu problém, ale tí ľudia, ktorí ho majú riešiť, to sú tí, ktorí sú eh, do ňoho najviac zainvolovaní a teda tí, ktorí pracujú v tejto oblasti v danom členskom štáte. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania e, správy Lange Rübich VTO. Ako ďalej? Pani Curtin Darling je prvovračníčkou. Ďakujem, pán predseda multilaterálne e, pravidla, teda príslušný systém na ňom e, postavený je v ohrození aj e, teda z dôvodov konania aktuálneho amerického prezidenta. Ani EÚ, ani žiaden individuálny členský štát EÚ e, nedokáže sám e, o sebe sa, teda postaviť za tú najlepšiu možnú budúcnosť. Treba postupovať v rámci mutilárnych inštitúcií. Spory treba riešiť na ich poli Tie majú možnosť e, riešiť konflikty mierovou cestou. Ako kontinent vieme, že ekonomické konflikty často vedú k vojenským ale teda VTO nie je e, dokonalá, mali by sme rozšíriť jej e, možnosť spôsobnosti, aby sa mohla zasadzovať aj za práva zamestnancov aj ochranu životného prostredia, musí stať efektívnejšou, mať väčšiu zodpovednosť a preto som dnešnú správu podporila. Ďakujem. Slovo má pán Zdrojevský. My sme si vypočuli dobre včerajšiu rozprávu. Videli sme e, správu. Ja vám vše pripomínam, že toto všetko je porážka, ktorá začala ešte v roku 2008, keď sme prijali prvé uznesenie o tom, že je potrebné riešiť situáciu vo VTO. A je to stále mŕtvý list papiera. E, pozrime sa na to, e, ako e, od roku 2008 do roku 2018 sme nielenže nič neurobili, ale my sme absolútne sa ani nesnažili. Pred rokom v Buenos Aires sme videli, že negociačné funkcie VTO boli úplne paralizované a preto je naliehavé, aby sme konali. Ešte raz potrebujem zdôrazniť, že za posledných 10 eh, rokov sme skoro nič neurobili, alebo sme nič neurobili. Nie, my sme urobili, ale to vôbec nestačí na to, aby táto inštitúcia fungovala. Thank you. Ďakujem. Eh, komerčné eh, vlastníctvo, znižuje sa jeho hodnota, ceny, nehnuteľnosti, HDP, napríklad 8%. E, Takéto sú e, predpovede e, v prípade, že by sme sa pri Brexite nedopracovali k dohode. Bola by to E, katastrofa. E, tí, ktorí sú za e, čisto úpravy podľa VTO, nevidia túto realitu. Prečo by, keby VTO bolo také dokonalé, prečo by sme tu mali takýto výsledok. Tí, ktorí sú dnes za tvrdý Brexit, mali by povedať, prečo si želajú, aby ľudia v Spojenom kráľovstve boli chudobnejší. Musí sa prestať eh, hovoriť o tvrdom Brexite, pretože je to nebezpečný nonsens. Slovo má pán Majer. Ďakujem. Vítam túto správu v tom, ako by sme mohli urobiť, aby VTO bola relevantnejšia pravidlá. VTO prvýkrát, eh, prvýkrát sa o nich hovorí eh, v každodenných eh, kontextoch. Takže hovoria nám zástancovia Brexitu, že Brexit je o prijatí pravidiel VTO. Čo to znamená v praxi? Takže koniec e, nulových tarifov, a to by bola veľká zmena oproti súčasnosti. V UC to bylo do 12-percentnej 12 sázby a e, takisto e, by bolo zdaňované 10% vždy pri prekročení hraníc EÚ a UK a pri predaji rajčín z Essexu takže by boli kvóty, ktoré obmedzovali e, množstva, ktoré môžeme predávať do EÚ a ešte sme ani nezačali diskutovať o rokovanie a nezačali sme so 124 novými obchodnými dohodami, o ktorých sa hovorí e, v rámci EÚ so zvyškom sveta. Zdá sa mi, že e, náš hrdý vývozný národ by bol obmedzovaný. Ďakujem. VTO je príkladom multilaterálnej inštitúcie, je to určitá miera poriadku e, v postmoderných štátoch. Je to hodnotná platforma pre EU, aby podporovali hodnoty multilateralizmu, ale stáva sa to ešte zložitejšie vzhľadom na e, e, voľné obchodovanie niektorých krajín ako USA. Takže tam e, sa nekoná tak, ako by sa malo a myslím si, že e, by e, to malo byť čo najinkluzívnejšie. Takisto vítam skutočnosť, že správa chce vyššiu transparentnosť v medzinárodnom obchode a tým sa má zvýšiť stabilita. Venujem pozornosť rozvojovým krajinám. Myslím si, že Európska únia v spolupráci s princípmi VTO by sa mala vyhnúť v situácii aby to umožnilo partnerov, ehm, tak im musíme k nim pristupovať rovnoprávne a ehm, musíme ehm, mať rovnaké pravidlá pre rozvojové ako pre rozvinuté krajiny. Ďakujem. E, slovo má pán, pán Sean Kelly. Dobrý deň, vítam e, návrh pána Langeho a pána Rubiga, pokiaľ ide o modernizáciu e, VTO a e, spôsob, e, akým funguje. Vítam túto správu. Myslím si, že táto zmena je zásadná na to, aby e, VTO bolo relevantnejšie a adaptívnejšie zmenám globalizujúceho sa sveta. Takže myslím si, že táto legislatíva pomôže prekonať problémy a zlyhania ministerskej konferencie v Buenos Aires minulý december a vyriešiť niektoré problémy DDA táto legislatíva e, bude riešiť medzery, ktoré vytvorili nerovné podmienky, pokiaľ ide o dotácie, ako aj regulačné bariéry e, pre e, investície. Táto legislatíva chce vytvoriť rámec pre technologický rozvoj, vrátanie elektronického obchodu, globálne reťazce. Takže ďakujem pánovi Rubigovi. Ďakujem pekne. Teraz Pán Hanan, ďakujem. Keď si zoberieme zázrak a moc voľného obchodu, e, príbeh Hongkongu po druhej svetovej vojne, tak e, to HDP bola tretina e, Spojeného kráľovstva, teraz je to 30, o 30 vyššie. Na základe čoho? Aké prírodné zdroje majú? E, dováža pitnú vodu, elektrínu a je e, závislá na veciach, ktoré sa dováža od inakadiaľ. E, ale jednoducho sa odstránili prekážky k obchodu. Takže boli tu bariéry, ktoré viedli k tejto prosperite a zrušenie týchto bariér čiže tam sa to zdvojnásobilo a Británia ako člen VTO bude mať e, možnosť urobiť niečo podobné, vráti sa e, k tomu, e, čo sme boli v 19. storočí, zrušiť bariéry medzi podnikmi a no, zákazníkmi. To je všetko, čo treba urobiť. Ďakujem teraz pán Polčák. Ďakujem pani predsedkynia. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Súhlasím s predrečníkom, že E, skutočne pre ekonómov je najdôležitejšie, aby pre odchod boli odstránené všetky bariéry. Ale bohužiaľ vzťahy medzi štátmi a medzinárodná politika takto nefungujú. VTO zohráva dôležitú úlohu, pretože sa snaží vniesť poriadok do obchodných vzťahov a riešenie sporov. V poslednom čase sme však svedkami istej paralýzy tejto organizácie minimálne posledných 10 rokov Obchodné spory narastajú, Čína vstúpila do organizácie, ale neplní myšlienky ani ducha organizácie a vďaka rozporúplným opatreniam Trumpovej administratívy sme sa ocitli na Prahu obchodnej, na Prahu obchodnej vánky vojny. A preto sme, e, je potrebné, aby sme skutočne podporili pravidlá transparentnosť, pravidlá pre nové technológie. E, poďme na to. Ďakujem. Ďalšia správa, o ktorej budeme diskutovať, je správa pána McAllistra, správa o Srbsku. E, prvý rečník je pán Zdrajevský, bude nasledovať pán Polčák. Ja by som vám chcel pripomenúť, že Srbsko otvorilo rokovania oficiálne v roku 2014. Odvtedy e, sme prerokovali, pardon, 14, otvorili sme 14 z 35 kapitol a iba dve boli uzavreté. Chcem vás upozorniť na túto skutočnosť, pretože perspektíva prijatia Srbska do Európskej únie takýmto tempom je perspektívou, na 30 alebo 40 rokov, ak to pôjde takto pomaly. Táto správa o problematike je veľmi dobrá, e, hodnotenie je veľmi správne, ale pokrok Srbska, pokiaľ ide o aplikáciu tých prvkov, ku ktorým sa Srbsko zaviazalo, nie je uspokojivé. E, chcem zdôrazniť jeden bod z 35 kapitol. Chýba pokrok predovšetkým v oblasti právneho štátu a slobody vyjadrovania. A to je mimoriadne dôležité. Pán Polčák, nech sa páči. Vážená pani predsednička, Srbsko je hrdá krajina s dlhou a bohatou históriou. Aj moderná hystéria je veľmi taká pohnutá od rozpadu štáty, vojnu, cez ukrývanie Eh, vojnových zločincov. Ja chcem oceniť pokrok tejto krajiny, aj keď je malý, a predpokladám, že skutočne smeruje do demokratického spoločenstva Európy. Je však dôležité, aby si táto krajina plnila tie úlohy, ku ktorým sa zaviazala. A pre Českú republiku aj pre celú Európu je dôležité, aby sme skutočne dokázali dať nádej balkánskym krajinám. Sú balkánske krajiny, ktoré toho dosiahli oveľa viac, ale mierová budúcnosť, spolupráca, hospodárska prosperita, ak o ňu má Poľsko záujem, tak musí e, sa začať viac snažiť. Ja som správu podporil, ale chcem dať najavo, že e, Srbsko, ak naozaj má vážne záujem, musí zrýchliť. Ďalšia správa je správa pána Igora Šoltesa o Kosove za rok 2018. E, slovo má e, pán e, Sošniers. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak e, vlastne Kosovo, tam Európska únia potrebuje bojovať proti e, terorizmu. Hovoríme, že treba reedukovať, prevychovávať teroristov, začleniť ich do spoločnosti. A ja už vidím teroristov, E, ktorí sa boja a ktorí hovoria, aha, pozri sa, e, keď budeš zatknutý, pozri, čo ťa čaká, integrácia, prevýchova a tak ďalej. Prosím vás, ako chcete bojovať proti terorizmu, treba sa vrátiť k trestu smrti. To, o čom tu vy hovoríte, prevýchova, integrácia, nie, to nie je sankcia. Pokiaľ ide o pre výchovu, na tom treba pracovať, integráciu si treba zaslúžiť a vy to chcete dávať zadarmo ľuďom len preto, že boli teroristami. Ja si myslím, že Kosovo prerušená rečnička. Teraz správa uh, pána Vajgla, uh, e, správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Kolegyne a kolegovia, ja som podporila správu o Macedónsku pretože tam nastal pokrok e, smerom k vstupu do Európskej únie. E, patrí medzi najpokročilejšie kandidátske krajiny, aj keď pokračujú problémy s demokratickým charakterom politiky, rešpektovaním pravidel právneho štátu, vrátanie korupcie a začlenenia menšín. Preto táto krajina dostáva príspevok od EÚ na reformy. Dôležitá je skutočne, že sa podarilo nájsť dohodu medzi Macedónskom a Gréckom o názve krajiny, ktorá už bola schválená Macedónskym parlamentom. V tejto správe je aj zmienka o tom, že bývalý premiér Grujevsky ušiel z Macedónska do Maďarska, kde požiadal o azyl. Predpokladám, že tento bývalý premiér bude vydaný do Macedónska, kde by mal nastúpiť na trest, na, za, e, na ktorý bol odsúdený a že teda bude vydaný. Ďakujem. Pán Maria. nech sa páči. Ďakujem. Bývalá e, Juhoslovanská republika Macedónska ešte stále oproti, e, teda vlastne E, porušila našu históriu svojim názvom. Bola schválená nová ústava a tým sa e, tým vlastne pokračuje expanzionistická politika. Článok 36 ešte stále odkazuje na Macedónsko, na macedónsky národ. Zároveň v ústave sú aj e, odkazy na rozhodnutie o Asrom, eh, s Asrom eh, z roku 1954, eh, kde je zakotvené, že macedónsky národ má právo na samostatnosť, na autonómiu a to znamená, že táto dohoda z Trespesu je porušovaná Macedónskom, to znamená, dohoda z Prespesu vôbec neexistuje. Grécka vláda túto, eh, o tejto záležitosti nikdy nediskutovala v gréckom parlamente. Ak Skopie eh, chce vôbec niekedy v budúcnosti vstúpiť do EÚ, tak sa musí ešte veľa udiať. Preto som hlasoval proti tejto správe. Slovo má pán Piotrovský. v parlament... Ďakujem, pani predsednička. Náš parlament oceňuje úsilia Macedónska a Grécka, ktoré vyústili do riešenia dlhotrvajúceho problému názvu krajiny, ale Macedónsko má iné problémy. A podobne ako e, iné krajiny v regióne, e, napríklad je tam boj proti organizovanému zločinu, zločiny ako e, obchodovanie s drogami, ilegálne obchodovanie so zbraniami. To znamená, myslím si, že je tam e, porušovanie e, práv obyvateľstva LGBT. V našom uznesení uvádzame, že nás teší zriadenie medzinárodného cirku, e, medzinárodného kruhu, ktorý bude zabezpečovať práva LGBT. Ďakujem, teraz má slovo pán Howard. Pani predsednička, ako člen e, parlamentného výboru a Eh, bývalej eh, Juhoslovanskej eh, republiky Macedónska. Podporujem túto správu. Ešte treba odviezť veľa práce, ešte než Macedónsko môže vstúpiť do únie, ale malo byť jasné, že kto má otvorené oči, vidí, že bol urobený výrazný pokrok. Tam boli spory medzi Macedónskom a Gréckom, ktoré boli urovnané a to ehm, si vyžaduje politickú odvahu a povedať pravdu ľuďom, ktorých chcú viesť. A jednoduchá pravda tu je, že e, to nie je dokonalé, ale nikto, ani nacionalisti v Macedónsku, ani, Macedons, ani nacionalisti tu nenavrhli žiadnu alternatívu e, predprskej dohody e, než, iná než stagnácia. Čiže môžeme oceniť odvahu tých, ktorí podporili ústavné zmeny a tešíme sa na pokrok mediálnej slobody politickej a e, občianskej správy. Ďakujem. Teraz e, ďalší rečník, pán Polčák. Ďakujem, pani predsednička. Macedónsko má status e, kandidátskej krajiny od roku 2005 a odvtedy urobila významný pokrok. Zmena ústavy ktorá sa má udiať na základe dohody e, z Prespy, e, na základe hlasovania z 19. oktobra. Tam bol odvedený obrovský kus práce. Nacionalisti žiadne iné riešenie neponúkajú, čiže ja chcem toto úsilie oceniť, chcem podporiť tie e, prúdy, ktoré smerujú k usmiereniu medzi dvoma štátmi a myslím si, že ak niekto kvôli tomu mení ústavu, tak tým demonstruje toto úsilie. Ale takisto treba e, urobiť e, veľa toho, čo zaťažuje minulosť tejto krajiny. Napríklad v správe sa uvádza otázka zvláštneho štátneho zástupcu, ktorý má vyšetriť trestné činy z minulosti. Tam tie kriminálne e, zločiny, to je dôležitá úloha, ktorú Macedónsko musí splniť, ale myslím, že cesta je dobrá. Ďakujem. Ďalšia správa, o ktorej sa bude diskutovať, je správa pána Fleckensteina. E, správa o Albánsku. Znovu má slovo pán Marians. Viackrát som tu už v Európskom parlamente povedal, že som proti akémukoľvek pristúpeniu Albánska k EÚ stojí ešte pred mnohými prekážkami. Práve grécka menšina e, v zvernom Epirose je v Albánsku veľmi ohrozovaná. Prednedávnom zavraždení pán Kocifes bol zavraždený albánskou políciou. Albánske organiza e, Habu, Grékom ich majetok, robia všetko preto, aby znížili počet eh, greckého obyvateľstva v tejto oblasti. Eh, eh, nemajú títo ľudia prístup k elektrickej energii a podobne. A všetko nasvedčuje, že táto politika utlačania má v Albánsku ďalej pokračovať. Toto nie je akceptovateľné. Stále znova na tieto problémy poukazujeme v Európskom parlamente. Európsky parlament sa musí postarať, aby eh, boli rešpektované práva eh, greckej menšiny v Severnom Epíre. Preto som hlasoval proti tejto správe. Ďakujem, pán Piotrovský, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Vo svojej správe komisia navrhuje otvorenie rokovaní s Albánskom, čo by umožnilo eh, bližšiu kontrolu zo strany EÚ aj eh, teda vykonávanie reforiem. Chcem eh, vašu pozornosť upozorniť na obchodovanie s ľudskými bytostiami. Voláme potom v našej správe, aby E, v, tomto, v tejto oblasti e, začali silnejšie bojovať albánske orgány, aby sa snažili ničiť e, takéto organizované zločinecké siete. Zdá sa ale, že sa tu snažíte aj o genderové, rodové otázky. Sú tu spomenuté v správe a preto som hlasoval proti. Ďakujem. Pán Solimovič. Albánsko urobil obrovský pokrok a to e, treba oceniť, preto e, sa mi páči myšlienka podporiť začiatie prístupových rokovaní za Albánskom budúci rok. E, uvedomujem si pokrok obzvlášť v oblasti právnej, v oblasti reforiem. Treba toho ešte urobiť veľa v oblasti eh, volebného systému, organizovaného zločinu, korupcie, vzťahov eh, so susednými krajinami. Toho treba urobiť ešte veľa, sú to bolestivé, ale veľmi potrebné kroky, rešpekt ľudských práv, boj proti korupcii. To sa musí zlepšiť. Eh, našim cieľom by malo byť otvorenie rokovaní a nedovolenie toho, aby sa reformný proces pomaloval. Ďakujem má pán Sosnier. Ďakujem. Chcem vám porozprávať o jednom škandáli. Všetky ústne pozmeňovacie e, návrhy naplnenie, ktoré nie sú jazykovej povahy, ale ktoré by E, ktoré vlastne e, e, vedú tým smerom, že sa znečisťujú naše európske texty o tom, čo nejaké ženy kde mali urobiť. Toto sú naozaj škandalozne pozmeňovacie návrhy a s poľutovaním Musím povedať, e, že e, je smutné, že sme nenašli 40 e, ľudí, ktorí by sa postavili proti takýmto pozmeňovacím návrhom. Je to škandál. Ďalšou témou je správa párs, pána Charlesa Tenuka o Čiernej hore. Slovo má pani Šojdrová. Ďakujem. Chcem vysvetliť, prečo som podporila správu o Čiernej e, hore, ktorá sa snaží o pristúpenie e, do EÚ. Je to podľa mňa korena, ktorá, e, krajina, ktorá s nami zdieľa naše európske korene snaží sa o vstup do EÚ, preukazuje Eh, že sa snaží eh, naplňať kodanské kritéria. V správe sa hovorí, že Čierna hora urobila pokrok v rokovaniach s EÚ, obzvlášť vo svojej domácej politike. Zlepšil sa stav nezávislosti súdnictva, elektronickej správy. Pozitívne sú tiež nedávne prezidentské voľby eh, tohto roku, kedy neboli konštatované žiadne závažné porušenia Isté znepokojenie máme, pokiaľ ide o slobodu médií. Tam ako Európsky parlament budeme sledovať ďalší vývoj. Ďakujem pekne. Slovo má pán Piotrovský. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hlasoval som proti tejto správe a takisto som sa aj včera večer e, na toto Margo vyjadril. Sú tu určité prepojenia medzi správou o Albánsku a Čiernej hore a v bode 22 e, sa stiažujeme na nedostatočný pokrok v oblasti obchodovania s ľuďmi to je niečo, čo sa stále znova objavuje vo všetkých týchto správach, plus hovoríme o probléme deti, ktoré sú nútené eh, žobrať. Žiadna krajina by to nemala tolerovať, ale je tu ešte aj ďalšia eh, tendencia, s eh, ktorou sa spajú moje obavy, menšiny, o nich veľa Európsky parlament hovorí, ale v správe vidíme, že sexuálna orientácia odlišná než väčšinová v Montenegre nie je akceptovaná, preto som hlasoval proti. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Salimovič. Ďakujem pani predsednička a ďakujem pán Tenek za vynikajúcu správu. E, Čierna hora e, je e, lídrom na Západnom Balkáne a tento proces približovania sa k Európe by mal by pokračovať, ale treba poukázať na problémy ako to, že sloboda médií je problémom etika pani Olivera Lakiš je prípad, ktorý by sa nemal udiať v krajine, ktorá si želá vstúpiť do Európskej únie. Sloboda e, e, prejavu e, musí byť zabezpečená a Takisto by som chcel, eh, aby orgány Čiernej hory eh, eh, robili kampane na zvyšovanie povedomia na boj proti diskriminácii LGBT a Rómov a takisto by malo dôjsť k stíhaniu ľudí, ktorí spáchali zločiny proti ním. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli k správe pána Kána, úbrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ. Ako prvý má slovo pán Alex Majer. Pani Alex Majer, ďakujem. E, vítam túto, teda v tejto diskusii tri body. Postgraduálny výskum je dôležitý a e, riziko sa nedá úplne eliminovať, ale je dôležité, aby bezpečnosť európskych študentov, ktorí študujú v zahraničí, e, bola prioritou. E, musíme byť obozretní, keď európske univerzity e, využívajú, teda spolupracujú s krajinami, ktoré porušujú slobodu prejavu. A toto by sme mali zabezpečiť u nás. V Maďarsku sa rušia rodové štúdie a E, takisto dochádza k ďalším zákazom. E, e, pán profesor z CIU mi povedal, že táto univerzita priťahuje rečníkov, s ktorými by maďarskí študenti nedošli do styku. Takže akademická sloboda nie je abstraktným pojmom práva e, na hľadanie pravdy, e, právo na hľadanie pravdy by malo byť základným. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, ďalším rečníkom je pán Mamikins. E, ďakujem, pani predsednička. Akademické vzdelávanie e, je začiatok politického povedomia. Ak chceme podporovať e, demokraciu, musíme zabezpečiť, aby obyvateľstvo krajín bolo schopné e, urobiť e, informovanú politickú voľbu. Čím viac e, slobody dáme akademickej pôde, tým viac bude e, demokratická spoločnosť rásť a to je vždy e, mierová a vyvážená spoločnosť spoločnosť. Chcem oceniť e, pozmaňovacie návrhy skupiny SND, ktoré vyžadujú, aby akademická sloboda sa stala súčasťou kodanských kritérií. Ak krajina obmedzuje akademický výskum, tak je to prvý symptom um, uh, Eh, deliberalizmu a mali by sme zabrániť politickej manipulácii univerzít a škôl. Zlyhanie eh, vzdelávania eh, spôsobuje zlyhanie vo verejnom živote a vyústiuje vo veľkých stratách pri ekonomických príležitostiach. Preto podporujem túto správu a dúfam, že jej ustanovenia budú v plnej miere implementované. Ďakujem. Teraz Pán Palmer, ďakujem. E, chcem poblahoželať e, kolegovi za to, že ste poukázali na túto dôležitú správu. Myslím si, že moja generácia e, to brala ako samozrejmosť a ťažila z bezpečnosti, ktoré zabezpečili predchádzajúce generácie. Demokracia, sloboda prejavu a akademická sloboda. Čiže v dnešnej ére, kde všetky tieto veci sú napadané, v tejto ére populizmu, falošných správ, a tak ďalej. Tí z nás, ktorí vedia, veria v tieto slobody, e, musia vstať a obraňovať tieto slobody. Akademická sloboda je kľúčová a e, nastavená proti populizmu, e, falošným správam, falošným faktom a e, takmer e, je to otrava pre, veľ, e, pre e, slobodný diskurs. Musíme zabezpečiť akademickú slobodu, čiže vítam túto slábu. Tešilo ma, správu tešilo ma, že som mohol hlasovať za ňu a tešili ma pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďalší rečník je za SD pán Mamikins. Ďakujem pani predsednička, teší ma, že môžem podporiť prácu e, kolegu e, Vajida Kána. Táto správa bohužiaľ je nevyhnutná tí z nás, ktorí e, sa venovali výskumu, chápu, že akademická sloboda je niečo, čo musí byť ochraňované. Takže E, tieto postupy sú neakceptovateľné a nekompatibilné s európskymi hodnotami. Mali by sme obraňovať e, akademickú slobodu, ak členský štát alebo tretia krajina e, konajú v rozpore s touto základnou slobodou tak by nemali byť schopní ťažiť z e, e, fondov EÚ alebo z e, programov ako Horizon Europe. Ale takisto by sme mali byť prepravení obraňovať akademickú slobodu pred nátlakmi trhu. Tri inštitúcie údajne v mojom regióne sú ohrozené z finančných dôvodov. Musíme chápať, že veľa z prínosov pre ľudstvo bolo z výskumu, čo nemá žiadny ekonomický output ale musíme obraňovať e, túto e, schopnosť e, robiť výskum. Ďakujem, ďalší rečník. Teda ďalšia správa je situácia žien so zdravotným postihnutím. Ako prvá má slovo pani Niriada. Ďakujem. Ako ženy chápeme, že teda E, čelíme veľkému množstvu víziev, ale keď sa pozrieme na ženy s postihnutím, tak vidíme masívne e, prekážky, ktorým čelia oni. Táto správa to veľmi dobre vysvetľuje. Je tu diskriminácia. 18,8 žien e, s postihnutím sú e, e, nezamestnané v porovnaní s 35 e, mužov s postihnutím. To je neakceptovateľné. Mali by sme uvítať nástroje, ktoré sú navrhnuté v tejto správe. Je to na členských štátoch, aby ich implementovali. Musíme začať Eh, poskytovať podporu, aby došlo k rovnosti eh, vo vzdelávaní, zdravotníctve, športe a aby eh, sme zabezpečili, že ženy so zdravotným postihnutím sa budú môcť zapojiť do života, mm, aby mohli voliť. Takže chcem uvítať ešte raz túto správu. Je veľmi, veľmi dôležité, aby členské štáty implementovali tieto nástroje bezodkladne. Ďakujem pani Šaj. Kolegyne a kolegovia, aj keď považujem e, rovný prístup e, zdravotne postihnutých žien za dôležitý a súhlasím, že v tejto oblasti by členské štáty mali vyvíjať väčšie úsilie, nemohla som podporiť návrh správy e, v dôsledku zásadných výhrad k niektorým odporúčaniam. Ide predovšetkým o odporúčania, ktoré presahujú kompetencie EÚ a zasahujú do rozhodovania členských štátov, najmä v oblasti etickej a zdravotnej starostlivosti. Uznesenie odporúča rozšírenie e, v oblasti reprodukčného zdravia, čo je len iný názov pre potraty. Ja sa nazdávam, že by sme mali chrániť život, a to život všetkých, tak žien ako aj nenarodených detí. E, kriticky sa staviame k výzve zabezpečenia špecifických podmienok v zdravotníctve pre e, transrodové osoby. Myslím si, že to je tiež v kompetencii členských štátov, rovnako ako rozhodovanie o zmene pohlavia. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Uršula Krupa. Ďakujem. Ja som hlasovala za toto uznesenie, ktoré sa týka postihnutých žien. Hovorí sa tu o situácii žien, najmä mladých dievčat, ktorých je veľmi veľa v Európskej únii. Existujú medzinárodné dohovory, existujú ustanovenia na európskej úrovni a z rôzne stratégie, Napriek tomu však postihnuté osoby narážajú na mnoho problémov, nemôžu si užívať občianských, socioekonomických, zdravotníckých práv. Pri hlasovaní majú problémy. V tejto správe sa zdôrazňuje otázka sexuálnej orientácie, sexu týchto postihnutých náboženstva a to mi pripadá nepriateľné. Hovorí sa, že toto eh, je v druhom pláne, ale ja vám pripomínam, že sú ľudia, ktorí sú zraniteľní, e, starí ľudia, deti, postihnutí a spôsob, ako sa k ním pristupuje, e, je spôsob, ako by sme mali trochu e, prispôsobiť našu úroveň prístupu k týmto ľuďom. Pán malikín, podporujem túto správu a sila spoločnosti je posudzovaná na základe postoja k zraniteľným skupinám. Hoci európske krajiny dosiahli lepší sociálny štandard než väčšina našich medzinárodných partnerov, otázka ženského postihnutia ešte ďaleko nie je vyriešená. Keď sa pozrieme na čísla, tak je dôvod byť na sklamanie alebo dokonca na zahambenie. 46 miliónov žien a detí, e, žien a dievčat sú postihnuté, ale iba 18% z nich je zamestnané zamestnaných, čiže 44% e, e, čelili fyzickému alebo sexuálnemu násiliu. Diskriminovanie dievčat e, je to nielen v pracovnom kontexte, ale aj v kontexte vzdelávania a v sociálnych zručnostiach verejného života. Čiže ich voľba profesie a životného štýlu je obmedzená. Sú obete chudoby a sociálnej exklúzie a to vytvára situáciu, kedy krutosť je takmer sociálne akceptovaná, pretože

ďalší e, ďalšia sexistická iniciatíva parlamentu. Nechápem, čo to znamená. Všetci ste nahnevaní a e, nevidíte to. Aké iné práva by mali byť e, dané ženám s postihnutím, ktoré nemajú muži s postihnutím. Čo znamená, že máme teda iba uznesenie pre ženy s postihnutím inak sa urobí prístup e, e, pre ženy s postihnutým ako mužom. E, postihnutia, obme, postihnutia sa dotýkajú viac žien ako mužov a napríklad bod číslo 7 tam uvádzame, že ženy majú viac problémov s postihnutiami, pretože žijú dlhšie, ale ak žijú dlhšie a muži žijú kratšie, tak by sme sa mali zamerať na mužov, pretože umierajú rýchlejšie a nemali by sme dávať privilegia nám preto už sú privilegované, pretože žijú dlhšie. Toto je celé chore, celé je to chorá logika. Ďakujem veľmi pekne. Takže protokol zasadnutia bude predložený na budúcom zasadnutí. Tým môžeme ukončiť našu diskusiu. Ak nemáte námietky, tak by som teda predložila tieto rozhodnutia e, organizácií. Teraz pozas- ukončujem zasadnutie a želám vám príjemné popoludne.